Colleghi, vi pregherei di prendere posto. Kolegovia, poprosil by som vás, aby ste zaujali svoje miesto z rešpektu k pani komisárke Ferrero-Waldnerovej, ktorá bola um, veľmi presná a aby ste rešpektovali uh, tento jej zvyk vždy byť uh, presná pri každej príležitosti. Nebude sa totiž to môcť uh, dl- zdržať u nás uh, dlhšie, než tu hodinu 45 minút. E, žiaľ Bohu, budeme sa musieť obmedziť, pokiaľ pôjde o rečnícky čas. Hovorím to už teraz na úvod. Takže e, každý bude mať priestor 2 na 2 minúty. A poprosil by som vás, aby ste naozaj e, kládli takéto stručné otázky, aby ste umožnili každému dialog s komisárkou. E, v mene vás všetkých by som e, chcel e, vyjadriť potešenie, že vás môžem medzi nami pri tejto príležitosti privítať. Určite mnohé z tvári, ktoré vidíte pred sebou, poznáte iní eh, sú, ako, eh, in, iní sú členmi poprvýkrát tohto eh, výboru a sú veľmi radi, že vás môžu stretnúť osobne. Ja by som chcel využiť, teda poďakovať vám za možnosť, ktorú som mal prvými týždňami s vami podiskutovať v Štrasburgu. Bol to naozaj veľmi zaujímavý a užitočný dialog, pokiaľ ide o moju stranu. A vtedy sme sa dohodli, že budeme venovať pozornosť ehm, vašej ceste E, na valné zhromaždenie OSN. Pri našom stretnutí vtedy sme hovorili, e, že toto valné zhromaždenie sa malo o chvíľu e, konať, takže teraz by sme diskutovali o tom, čo sa tam udialo. Bol to naozaj dôležitý vývoj týkajúci sa Afganistanu, Iránu, Iraku, Stredného východu, Blízkeho východu. Takže bolo by zaujímavé E, dopočuť sa z vašich e, úst aj e, o niečo viac, než už vieme zatiaľ. Bol by zaujímavé dozvedieť sa, čo viedlo americkú vládu k takto prekvapivému postupu a zmene pozícií, pokiaľ ide o izraelské osídlenia. A bolo by zaujímavé e, dozvedieť sa aj niečo o pozícii EÚ v, e, v takto zmenenej situácii. E, zaujímavá by bola aj stratégia EÚ, pokiaľ ide o vzťahy s Latinskou Amerikou. O, o chvíľu sa bude konať totižto summit s Latinskou Amerikou. Takže bol by som vďačný, keby sme sa dozvedeli vaše myšlienky k všetkým týmto témam takže máme naozaj e, veľmi malý rečnícky čas každý z nás, tak preto e, stíchnem už aj ja a e, slovo odovzdám priamo vám. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že mám možnosť vymeniť si s vami názory. Je to naše prvé oficiálne stretnutie na pôde novozvoleného parlamentu. Veľmi sa teším, že s vami budem v nasledujúcich mesiacoch spolupracovať. Vážený pán predsedajúci, pokúsim sa vám stručne predstaviť, čo sa dialo v New Yorku minulý týždeň a budem hovoriť aj o tom, ako sa snažíme posilňovať vzťahy s Latinskou Amerikou. To sa týka zajtrajšieho prijatia právnej normy. Jedným z najdôležitejších vecí minulý týždeň v OSN bol samozrejme prezident Obama, ktorý predniesol svom, svoj prejav zhromaždeniu. Jeho prejav sa sústredil na základné výzvy, ktorým svet dnes čelí a ktoré naozaj dominovali agende celý týždeň. Nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie, mier a bezpečnosť, klimatické zmeny a globálna ekonomika. Teraz poviem niekoľko slov k nešíreniu jadrových zbraní. Myslím si, že to je naozaj historický moment v Bezpečnostnej rade a jej uzneseniu k nešíreniu jadrových zbraní a k odzbrojeniu. Myslím si, že je veľmi pozbudzujúce vidieť, do akej miery sa Amerika v poslednom čase pohybuje v smere vo vyjednávaní bilaterálnych E, dohôd v Rusku a vytvára čoraz priaznivejšiu atmosféru týmto vyjednávaniam. V roku 2010 sa bude konať e, revizná konferencia na revidovanie toho, čo sa deje a dúfajme, že bude úspešnejšie ako tento rok. Ale pozitívna nálada, bohužiaľ, bola trošku zmarená, keď Irán odhalil, že je schopný vytvoriť druhú jadrovú, e, druhé jadrové zariadenie na svojom území, čo je porušenie rezolúcie OSN. A samozrejme, ďalšou provokáciou bol test striel. V Ženeve sa preto ľudia musia kriticky postaviť k zaujať isté stanovisko ako medzinárodná komunita a dúfajme, že uvidíme konštruktívnejší prístup k týmto novoobjaveným veciam. Čo sa týka ďalšej témy mier a bezpečnosť. Konflikt na Strednom východe bol samozrejme centrom pozornosti počas minulého týždňa, najmä trilaterálna schôdzka medzi prezidentom Obanom Abbasom a premiérom Netanyahuom. Potom aj EU 27 si prediskutovala tieto veci a hovorili sme aj s mm, ekvivalentom ministerkou vnútra, state secretary pani Clintonovou. Hovorili sme o opätovných vyjednávaniach, o potrebe prijať e, širšie zameranú rezolúciu o konflikte medzi arabskými štátmi a Izraelom, ako je tá, ktorá existuje na túto tému dnes. Samozrejme sme všetci dúfali, že sa udeje viac, ale stačí ako úspech možno to, že dve strany konfliktu sme dostali za ten istý rokovací stôl. Štátna tajomnička pani Clintonová v niekoľkých nasledujúcich týždňoch, dúfajme, bude pokračovať v týchto úsiliach a preto hovorím dúfajme, pretože všetci dúfame, že okolo 15. oktobra bude už znateľný istý pokrok a napredovanie. Ona sa vyjadrila tak, že treba zhromaždiť všetky zúčastnené strany pod spoločnou s ním menovateľom. Či je to Izrael, alebo či to bude možno novo vzniknutý nezávislý štát Palestína a oba tieto štáty sa musia zaviazať k mieru a k bezpečnosti. Neskôr v minulom týždni, konkrétne v sobotu a takisto v piatok, sa zdôrazňovali dvo, zdôrazňovala dôležitosť trilaterálnych stretnutí v tejto veci a všetci sa zhodli na tom, že naozaj bolo dôležité opäť naštartovať tieto vyjednávania. Izrael bol prinútený zastaviť osídľovanie všetkých území a vyvarovať sa provokačných aktivít na východnom brehu. Palestínske samozprávne ustanovizne takisto dostali za úlohu bojovať so svojím násilným extrémizmom. Viete, že situácia v pásme Gazy je ešte stále veľmi zložitá a že potrebujeme rezolúciu, najmä čo sa týka otvorenia prechodov, aby mohla prichádzať humanitárna pomoc, ale aj osoby a tovar. Európsky tovar, e, prepačte, Európska únia podporuje všetky snahy o mier na Blízkom východe a povedali sme, že každý musí urobiť svoj diel práce, aby sa protistrany dostali čo najlepšej pozície. Ďalšou témou rokovania bol Pakistan v súvislosti s Afganistanom, ale mali sme aj špeciálne stretnutie summit s organizáciou Priatelia demokratického Pakistanu a medzinárodná komunita na tomto stretnutí demonstrovala podporu úsiliam Pakistanu bojovať s násilným extrémizmom a stabilizovať svoju krajinu. Hlavy štátov na tomto stretnutí sa dohodli, že Pakistan je naozaj v popredí medzinárodného boja proti terorizmu. Čo sa tam deje, ovplyvňuje samozrejme všetky ostatné krajiny a to priamým spôsobom. My ako Európska únia a ako medzinárodná komunita zdôrazňujeme náš silný záväzok naďalej pomáhať Pakistanu pri zlepšovaní životných podmienok obyvateľov čo by malo byť dlhodobým riešením extrémizmu. Ďalšia téma bola klimatické zmeny. Generálny tajomník eh, OSN a stretnutie G20 v Pittsburghu rezonovali ďalším kolom dohôd svetových lídrov pred konferenciou v Kodani. Veľmi dôležité bolo prihlásiť sa k eh, dvojstrannému stupňovému cieľu. A ďalšie a ďalšie krajiny, ako napríklad Čína, prejavili isté úsilia. Myslíme si, že industrializované krajiny naozaj už zozbierali verejné financie, uvoľnili ich, aby sa mohli adaptovať isté e, opatrenia a povedali sme, že dve až 15 miliard eur ročne musíme do týchto úsilí investovať do roku 2020, aby sme splnili to, na čo sa chystáme v Kodani. A ak sa tieto prostriedky investujú, tak naozaj sa môže zabraniť istým nežadúcim klimatickým zmenám a s tým súvisí aj globálna ekonomika s Kodaňskou konferenciou. Európska únia sa zaviazala, odho- je odhadlaná presvedčiť aj ostatné krajiny, že takýto cieľ je správny. Ďalšou témou bola globálna ekonomika alebo hospodárstvo. Táto téma dominovala mnohým diskusiám aj v New Yorku a v Pittsburghu. Otázka finančných regulácií bola tiež veľmi frekventovaná. Táto úloha má, e, tak povediať, s dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane treba e, zautočiť na korene veci, ktoré na to, čo viedlo k nežiaducemu vývoju a na druhej strane je zabezpečiť, aby sa splnili ciele tisícročia alebo mileniové ciele. Na jednej strane je vytýčiť istý cieľ, na druhej strane je uskutočnenie a implementácia týchto vytýčených cieľov. Sú tu nejaké návrhy týkajúce sa rizik, ale jedna vec je sľubiť niečo a druhá vec je splniť sľuby. Pán predseda, chcem vám ešte povedať, že nehovorili sme len o týchto veciach. Napríklad e, ďalšími témami bola reforma Bezpečnostnej rady a jej rozšírenie, jej zastúpenia. Ďalej sme sa snažili nájsť tvorivé riešenia v tejto veci a zhodli sme sa, že sa musíme sústrediť na konkrétne kroky v iných oblastiach. Osobne ma veľmi potešila napredovanie v agende rovnosti, rovných príležitostí. Myslím si, že keď by sme sa nám podarilo e, mať jednu inštitúciu pre rodové záležitosti európsku, to by bol veľkým krokom vpredu. Jedny raňajky som strávila s Africkou úniou a s rezolúciou 25. Potom som mala raňajky s pani senátorkou a štátnou tajmičkou Clintonovou a prezidentka Fínska a Liberie takisto zorganizovali Eh, udalosť, ktorá súvisela s rodovou témou. Tie raňajky, ktoré som spomínala, to bola veľmi úspešná schôdzka o implementácii oboch rezolúcií 1325 a 1820 o ženách miery a bezpečnosti. Chceli sme upriamiť pozornosť verejnosti na tieto témy a pred konferenciou, ktorá sa tými témami bude zaoberať, eh, vzbudiť pozornosť. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, sa týka Latinskej Ameriky. Ctení poslanci, zajtra budem prezentovať nový komunikát, ktorý bude vlastne oslavou 10-ročného strategického partnerstva s africkými krajinami a krajinami Karibiku. Opäť eh, predostriem to na pozadí globálnych záležitostí. V lete, prepačte, na jar bude v Madride stretnutie, kde budeme jednak e, bilancovať, kde stojíme dnes a vytyčovať stratégiu v tomto regióne na nasledujúce roky. V čase, keď medzinárodné aliancie sú čoraz dôležitejšie pri zapájaní sa do globálnych víziev, aj my môžeme byť pyšní na prekvitajúce partnerstvo. Účel tohto komunikátu bude zdôrazniť, že my, Európska únia, Spolupracujeme s Latinskou Amerikou, pokúšame sa nájsť riešenie problémov, ako napríklad ekonomická a finančná kríza, klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, migrácia a boj proti kriminalite. Dúfame, že všetko toto dá nový podnet našim vzťahom a vyšle silný signál partnerom o dôležitosti týchto tém. Považujeme Latinskú Ameriku za veľmi dôležitý región a samozrejme tým sa pripravovala pôda aj pre španielské predsedníctvo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, že ste si ma vypočuli. pozitíva sme dosiahli aj vďaka vašej práce, pani komisárka. Ale do akej miery mali tieto okolnosti a okolnosti dopad na politickú integráciu a ako to vyzerá, ako vyzerá tá situácia v týchto krajinách teraz. Možno trošku takú malú analýzu, pokiaľ by ste nám mohli predložiť, ako táto asociačná dohoda momentálne prebieha, aké má dopady. Zajtra bude komisia hlasovať o e, tomto oznámení a nebudem mať, ale veľký čas to pre, si to prečítať, ale vieme o financovaní Latinská Amerika. Malo by to byť označené ako Ferrero Partner Facility. My sme veľmi spokojní, že to bol taký ambiciozný návrh a záverom ešte situácia v Hondurase. Pani komisárka, odhliadnúc od skutočnosti, že sa tu že sa e, sledujú snahy e, prezidenta v Kostarike. Možno, že by sme mohli e, vypichnúť taký pozitívny prínos, prínos Európskej únie aj pri stabilizovaní situácie v Hondurase. Ďakujem, boli ste dokonali. Dve minúty. Teraz uh, pani Munic na dve minúty. Salafranca ja tenido... Áno, ďakujem, pán predseda. Pán Salafranca už má prístup k oznámeniu komisie. No to je dobré, ja to nemám. Ja chcem hovoriť najskôr ako predsednička delegácie pre Čile Zajtra budeme mať zasadnutie s radou um, po veci asociačnej dohody, aby som chcela vedieť, aké priority komisia má. A potom ochrana duševného vlastníctva, priemyselného vlastníctva, potom poľnohospodárstvo, tá výnimka, potom výnimka a klauzula pre a výskum a vývoj. Čo sa týka Čile, tam sme pred dvoma týždňami zistili, že Čile e, sa rozhodlo pre japonské štandardy pre digitálne televízne príjimače. Ako to, e, prečo, e, ako to vidí komisia, že sa Čilania nerozhodli pre európske štandardy? Potom včera sme s generálnym riaditeľom Mungerelim hovorili o rámcovom dohovore s Libiou a tento rámcový dohovor pokrýva rôzne súčasti a takmer všetky oblasti bilaterálnych vzťahov. A ja mám dojem, že je to vlastne čistá asociačná dohoda článok 303 zmluvy. Ja teraz neviem, aký je tam právny základ, ale možno by ste nám to vedeli vysvetliť. Či to môže byť právny základ na to, aby parlament niečo intenzívnejšie rešašoval. Ďakujem. Slovo má pán Lambsdorff, ale až eh, po tom, čo pripomeniem, že určité detaily, ako eh, televízny systém sú možno e, trošku technickejšej povahy a nie politickej, takže možno nie je vhodné klas takéto otázky, pani komisárka. Nech sa páči, pán Lambsdorff. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. My ako parlament sme e, vypracovali odporúčania pre rady, aké pokroky očakávame v priebehu tohto generálneho zhromaždenia valného zhromaždenia aj Bezpečnostnej rady, a to s veľmi konkrétnymi návrhmi, kde sa jasne hovorí o tom, že sú tu samozrejme stáli, nestáli členovia, určite to závisí uh, od, od obdobia, je to provizorné. A takisto by sme chceli istú reformu spôsobu práce rady, ako aj definíciu orgánov. Ako viete, rada je uh, je, nie je, nie, nie, sa nedohodla, teda nevie sa dohodnúť, je úplne e, nepríjemné cestovať do New Yorku a vidieť členské štáty, ako sa hádajú. Takže e, ja sa vás chcem opýtať, ako, to, ako ste to vypociťovali. Druhý bod. My sme mali e, rovnoprávno šanci, o tom ste hovorila. O tom sa kon, e, diskutuje veľmi kontroverzne, treba povedať, pretože je UNI, UNFEN, potom sú e, UNDP, programy špecifické pre ženy. Neobávate sa novou organizáciou, ktorá bude pracovať pre oddelenie od iných, síce štruktúrálne e, vyššie štruktúrálne posilnenie, ale takisto isté oslabenie pri práci e, v týchto ženských otázkoch. A tretia otázka z mojej strany, e, prepojenie s Líbiou e, v súvislosti so správou, ktorú sme si včera vypočuli, ako, ako prebiehali tie rozhovory s Kadafi. Ďakujem, pán Lambsdorff. Slovo má pani poslankyňa Lunáček na dve minúty. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Komisárin. Si... Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Vy ste spomínali, že zajtra bude eh, budete prezentovať eh, tú analýzu 10 rokov spolupráce s Latinskou Amerikou. Eh, mňa by zaujímala terajšia situácia spolupráce pre všetkým orientovanej na ľudské práva. Napríklad v Mexiku je tá situácia veľmi dramatická. My sme tu v Európsku Európskom parlamente pred dvoma alebo troma rokmi mali správu, kde sa hovorilo o vraždení žien, takisto aj o bez trestnosti, e, ktorá je v Mexiku veľmi masívna. Takisto ma zaujímalo teda, že ako sa teda bojuje proti týmto vraždeniam žen, žien a tej beztrestnosti, ako sa to dá zvládnuť. To je jedna vec. Druhá vec je, čo ste urobili vy v rámci spolupráce pri ochrane uh, bojovníkov a bojovníčky za ľudské práva, aké eh, ďalšie pokroky sa urobili v tejto otázke, pretože títo sú takisto veľmi ohrozovaní tak eh, zo strany policie, ako aj zo strany rôznych band. A ďalšia vec eh, sú mnohé štáty v Latinskej Amerike, ktoré nedodržiavajú konvencie o ľudských právach. A toto by malo mať aj určitý dopad na tú spoluprácu medzi Európou a Latinskou Amerikou, čo komisia zamýšľa urobiť proti eh, porušovaniu, pretože toto je istá základňa tiež vzťahov medzi Európou a Latinskou Amerikou a potom Centrálna Amerika, špeciálne Honduras. Tá spolupráca bude pokračovať, pretože tam sa uskutočnil puč, takže legitímny prezident sa zdržiava v brazilskom, na brazilskom veľvyslanectve a myslím si, že s Hondurasom by sme nemali momentálne viesť žiadne e, rozhovory. Ďakujem. E, pani poslankyňa, teraz pán Atkins na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Tri rýchle otázky. Predovšetkým, čo sa týka vzťahov k Iránu. Aké úsilie ste vyvinuli vy ako európsky zástupcovia spolupracovať s Čínou a Ruskom pres pri presvedčovaní ich o dôležitosti sankcií voči Iránu, pokiaľ Irán nepredstaví svoju transparentnú správu. Po druhé, čo sa týka afgánskych prezidentských volieb, už je nejaký jasný záver z nich? A ak áno, tým, ktorý sme tam vyslali a ktorý riešil tieto voľby, bol ignorovaný? A ďal, ďalšia otázka, aké ďalšie úsilia musíme urobiť e, voči Pakistanu? Ako ste povedali, pani sekretárka, Pakistan je kľúčom k tomuto všetkému, pretože E, myslím si, že to je jeden štát, ktorý zlyhal. A čo môžeme urobiť, aby sme pomohli tomuto štátu, dokonca niečo také, čo nemôžu urobiť Američania a USA, aby sme im pomohli ako Európa. A moja posledná otázka sa týka Stredného východu. Máte nejaké dôkazy o produktívnych aktivitách pána Tonyho Blaira? Ďakujem, pán poslanec Atkins. E, vďaka vám sme e, získali trošku času. Teraz pán Mejer na dve minúty. Doňa Vinita, por su, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, pani Waldner za vašu prezentáciu. Veľmi úzko sme sledovali summit OSN a možno najsilnejší element, ktorý nás prekvapil, bol zásah prezidenta Obamu, alebo to, čo predniesol prezident Obama pretože verejne sa odklonil od bývalej zahraničnej politiky Amerike a vyhlásil, že zahraničné vzťahy musia byť multilaterálne a musia vychádzať z medzinárodných právnych noriem. Myslím, že predchádzajúca vláda prezidenta Busha nám zanechala svet, ktorý je nespravodlivý a menej bezpečný, pretože sa jednoducho nepodriadil najdôležitejším prvkom medzinárodného zákonodárstva a zákonov medzinárodných a myslím si, že toto, tento nový prístup by mohol vniesť väčší poriadok do medzinárodných vzťahov. Mimoriadne na e, strednom Blízkom východe, ak by sa podpísali dohody z NATO, ak by boli nové voľby v Izraeli, ak sa naozaj splní to, čo sa sľubuje to, čo vlády týchto štátov sľubujú, tak si myslím, že otázka palestinského štátu je niečo, čo je možné vyriešiť. Ale teraz by som radšej hovoril o Hondurase. Je to urgentnejší, nalihavejší prípad. Tento parlament je, venuje veľkú pozornosť porušovaniu ľudských práv. Aj komisia už si odvedla svoju prácu a všetci vydávame rezolúcie, uznesenie, ale Parlament Európe zatiaľ nevydal žiadne uznesenie odsudzujúce puč v Hondurase. Myslím si, že ešte stále máme čas takúto chybu napraviť, pretože prístup, ktorý zvolila Brazília a výrok, e, ktorý, výroky, ktoré odzneli z brazilskej ambasády z úst prezidenta, neriešia situáciu. Čo keď bude brazilská ambasáda okupovaná? Aká bude potom odpoveď? Aké urgentné kroky sa potom urobia? A ďalšia vec. Budúci týždeň príde člen e, z civilného hnutia odporu a chcel by som, aby sme si ho vypočuli. Ďakujem. Vám poďakovať nemôžem, lebo ste to trošičku preťahli, to vaše vystúpenie. Teraz e, pán Petering, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka Ferrero-Waldnerová, zdieľate názor, že ak nebude mier medzi Izraelom a Palestínou na Blízkom východe, že to bude mať vážne e, dopady na naše vzťahy s arabským svetom a aj teda na dialog medzi kultúrami? To je moja otázka. Teda, že riešenie problému medzi Izraelom a Palestínou dva samostatné nezávislé štáty ako predpoklad pre e, mierový e, vzťah s arabským a islamským svetom? To je moja prvá otázka, či to zdieľate. A po druhé, mohli by ste povedať niečo viac e, k tomu, čo robia OSN v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe. Kolega Salafranka o tomto hovoril. Ja som žiaľ prišiel pár minút neskôr, nepočul som to. Vy ste spomenuli pravdepodobne uznesenie OSN. Takže čo by mohlo byť súčasťou tohto uznesenia? Musím povedať, ak niekto poruší e, právo, ak najprv e, teda e, vstúpil do nejakých záväzkov a nedodržal ich, tak by to malo mať konkrétne následky. Ďakujem. Bene, allora, finito. Dobre, takže týmto by sme ukončili prvé kolo otázok a teraz už by som dal slovo pani komisárke Ferrero Waldnerovej. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci. Vypočula som si mnohé otázky a začnem prvou otázkou pána Salafranku, ktorá sa týkala Iránu. Áno, myslím, že naozaj sme v G8, v G20 otázku Iránu preberali a samozrejme, že sme jej venovali aj primeranú pozornosť. Otázka bola, čo máme robiť v tejto chvíli? Odpoveď bola, máme tu dvojitý prístup. Viete, že Javier Solana pôjde do Ženevy 1. oktobra, tam bude mať svoje stretnutia a viete, že nová americká administratíva sa vyjadrila, že ak Iránci budú nadalej zatínať peste na svet, tak, takýto výraz použil pán prezident Obama, tak vtedy e, nebude možnosť e, dialógu, až kým tie peste neotvoria. Iránci e, sú na ťahu, musia otvoriť tento dialog. A zároveň, ako som spomenula vo svojom prejave, na nešťastie oficiálne pripustili, že majú druhú tajnú, e, druhé tajné jadrové zariadenie na obohacovanie uránu a toto je samozrejme veľmi ťažká situácia. Preto zároveň, kým vstupujeme do dialogu a sme voči nemu otvorenú, zároveň musíme myslieť aj na posilnenie sankcií. Myslím si, že prezident Medvedev z Ruska veľmi jasne sa vyjadril, že dokonca aj Rusko skôr sa prikláňa k silovejšiemu riešeniu. My ešte nie. Je priskoro. My sme ešte len odštartovali dialog. Ale je celkom iste pravdou, že trpezlivosť nám nebude s nami navždy. Nebudeme až takí trpezliví stále. Takže to je prvá odpoveď na iránsku otázku. Druhá otázka sa týkala Latinskej Ameriky. Tam by som chcela povedať niečo o desiatich rokoch partnerstva. Som veľmi rada, že som mohla prežiť takýchto 10 rokov. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše slova. Samozrejme, prosím, snažte sa pochopiť, že aj keď vám teraz nemôžem dať všetky detaily o komunikáte, ktorý pripravujeme, takto sa to nerobí. Ešte stále samozrejme musíme e, tento komunikát prijať v komisii riadnou procedúrou, ale zároveň myslím si, že to bude veľmi zásadný spôsob práce s Latinskou Amerikou. Myslím si, že tam vytýčime lepší politický dialog, že všetky moderné výzvy, ktorým tam čelíme, napríklad energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, toto všetko bude súčasťou tohoto oznámenia. Samozrejme, budeme hovoriť aj o nadácii, zvláštnej nadácii, ktorú možno vytvoríme na samite v Madride a budeme v tomto oznámení hovoriť aj o zvláštnej ustanovizni, ktorá vygeneruje viac financií, či už je to pre klimatické zmeny, pre bezpečnosť, pre dopravu, ale prosím, pochopte, že nemôžem teraz ísť do väčších podrobností, pretože inak mi nepríde žiadny novinár na tlačovú konferenciu, keď sa toto oznámenie, tento komunikát oficiálne vyhlási k Hondurasu. Otázku nepočuť do mikrofónu, tlmočníci nemôžu vám ju pretlmočiť. Novinári sú tu, hovorí pani Ferrero-Waldner. Ak by tu neboli, mohla by som hovoriť otvorene, ale pochopte, ak by som niečo povedala, novinári to hneď uverejnia. K Hondurasu. Myslím, že všetci máme pocit, že čokoľvek sa tam stalo, jediné reálne riešenie pre Honduras je teraz dialog a návrh Oskara Riasa a je to dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Samozrejme, že na horizonte môžu byť aj voľby, ale čo sa týka volieb, tie výsledok volieb môžeme len prijať, ale voľby budú len vtedy, ak bude pozitívny výsledok dialogu s novou situáciou, ktorú pán prezident Zelaja rieši, teraz keď je na brazílskej ambasáde. E, nevieme sa k tomu vyjadriť, má to zložité. My ako Európska únia sme s ním solidárni a solidárni s tým, ktorí chcú veľvyslancov poslať späť, ale samozrejme teraz nie je možné ich poslať späť, odvolať ich. Takže s kýmkoľvek teraz hovoríte, mali sme tam aj špeciálne stretnutie k Hordurasu, každý vám povie, že teraz treba podporovať prezidenta Oskara Riasa, aby sa odhodlal do dialogu. Ak tu bude nejaké riešenie, máme nastavené parametre, ako to riešenie má vyzerať a to je to najdôležitejšie. K Čile. Musím povedať, že Čile je jednou z tých krajín, s ktorou sa vzťahy naozaj dobre rozvíjajú. Pracujeme na asociačnej dohode pre rozvoj, ktorá je takmer ukončená. Táto dohoda sa sústreďuje konkrétne na energetiku, obnoviteľnú energiu a vzdelanie. ukazuje, že blízkosť našich vzťahov je realitou a že s Čile sa dá naozaj veľmi dobre spolupracovať, pretože sa približuje nášmu pohľadu, nášmu prístupu a my takisto sa pokúšame výjsť maximálne v ústrety Čile. Dúfame, že v predvečer toho, keď sa nájde dohoda medzi Čile a Európskou investičnou bankou, príde aj konkrétne riešenie a že to bude čoskoro. Čo sa týka televíznych štandardov v Európe, bohužiaľ voči Brazílii sme neúspešní v tejto veci, hoci sme veľa na tejto veci pracovali. Ja osobne som spolupracovala s prezidentom, s inými zahraničnými krajinami, s konkrétnymi ministrami, s ministrami zahraničných vecí, odbornými rezortmi, ale viete, že štandardy v Brazílii sú japonské a Brazília je naozaj silným hráčom v celom rezorte a Číľania napokon si museli uvedomiť, že musia zvoliť regionálne riešenie, čo pre nás samozrejme nie je tá najlepšia správa a už vôbec nie fantastická. Teraz k Líbii. Predovšetkým by som chcela povedať, že Líbia je jedinou krajinou s ktorou nemáme žiadny kontrakt, žiadnu dohodu. Pokúšame sa k takémuto niečomu dospieť, keď sa vyriešila otázka bulharských sestričiek a e, otázka palestinského problému súvisiaceho s Líbiou. Toto všetko sa síce stalo a líbyský rámcový program je teraz pre nás e, naozaj cieľom, aby sme sa pokusili vtiahnuť Líbiu do rozličných tém a do politického dialogu a do spolupráce na hospodárskom a sociálnom rozvoji. GLS je napríklad veľmi dôležité aj pre nás, aj pre Afriku. Je zložité však dospieť k dohode o znovu príjmaní utečencov. V tejto veci budeme musieť ešte rokovať a prijať isté limity v otázke týchto utečencov. Čo sa týka právneho základu, ešte je predčasné pokúšať sa definovať právny základ tejto budúcej dohody. Myslím si, že to má miesto až na konci vyjednávania a že to bude závisieť od obsahu tejto dohody. Potom urobíme návrh, ktorý sa dá eh, prediskutovať v rozprave a podľa obsahu sa rozhodne a takisto sa rozhodne podľa toho, či bude prijatá Lisabonská zmluva, kde bude stať parlament a tak ďalej. V súčasnosti pracujeme na otázke utečencov a ich opätovného príjmania a zvyšok e, agendy s Líbiou celkom dobre v vyjednávaniach napreduje. Čo sa týka reformy Bezpečnostnej rady, pán Lambsdorff, vy ste povedali, že je to jedna z kľúčových záležitostí, je to pravda, naozaj by sme radi našli riešenie, ale zároveň viete, že v rámci rady e, ešte stále nemáme spoločné stanovisko. Pýtate sa na môj názor. Podľa mňa pozícia členských štátov sa nikam nevyvinula. Možno jediná vec, ktorá je hodná spomenutia, je, že členské štáty teraz akceptujú, že treba mať širšie zastúpenie v Bezpečnostnej rade. Na stretnutí G20 sme už e, videli ďalších členov, ale to ešte nestačí. A to je škoda, pretože mnohí, mnohé tieto krajiny sa cítia vylúčené a preto možno nevychádzajú v ústrety v mnohých veciach tak, ako, keby, ako by mohli. Ďalšia téma ženy. Osobne som veľa pracovala s pani Megiro, s zástupkyňou generálneho tajomníka, s organizáciou UNIFAM a ďalšími organizáciami. Myslím si, že to vždy závisí od osobnosti každého, každej takéto politického činiteľa alebo činiteľky. Vieme, že chceme rezolúciu 1820 aj 25 dostať do praxe. Vieme, že slova už sú, už existujú, ale teraz prax. Otázka riešenia postkonfliktu alebo dokonca otázka vyjednávaní, kde máme ženy, ktoré dokážu vyjednávať. Takmer žiadne ženy v tejto roli nepoznám. V Afrike, napríklad v Vande, vyše 50 ľudí vo vlade a vyše 50 poslancov v parlamente často reprezentujú ženy, takže podľa mňa ženy dokážu túto robotu odviesť a mali by sme sa snažiť a pomáhať ženám budovať ich vlastnú kapacitu. Viem, že niektoré členské štáty to robia, ja tiež, v moja vlastná krajina, a keď som bola ministerka zahraničných vecí, tiež sa pamätám na takúto podporu, ale myslím si, že aj dnes ženám sa je treba poskytovať podporu. Preto nie som proti takejto štruktúre, pokiaľ je veľmi dobre zladená s ostatnými táto nová organizácia. Čo sa týka prejavu Kadafiho, musím naozaj odpovedať na túto otázku. Ďakujem. Pani Lunaček, čo sa týka Mexika, čo sa týka Mexika, máme dlhodobý politický dialog o ľudských právach a iných veciach. Táto vec ako taká je dôležitá. A aj to, že sme hovorili s nimi, hovoríme s nimi o rodine, o témach rodiny, o témach beztrestnosti, niektorých trestných činov a musím priznať, uznať, že Mexiko veľa vecí urobilo. Spolupracovali sme s ministerstvom spravodlivosti Mexika o tom, ako lepšie vykonávať policajnú prácu. Jednoducho sprevádzame proces, pozorujeme proces z veľkej blízkosti a snažíme sa pomôcť. Ešte stále prechádzajú niektoré trestné činy, sú nepotrestané v Mexiku, to je pravda, najmä v príhraničných oblastiach, kde je naozaj kriminalita vysoká, je to podporované drogami v tejto oblasti a Mexiko naozaj bojuje proti zločinnosti a e, drogovo podmieneným zločinom, ale napriek tomu, že bojuje, nie je to ľahké. Čo sa týka ľudských práv, obhajcovia ľudských práv sú ľudia, s ktorými spolupracujeme od samého začiatku a teraz sa nám dosť podarilo získať oveľa viac finančných prostriedkov pre týchto ľudí. ILO je ďalšia téma. Ešte stále sa nedá povedať, aký je výsledok. Je pravda, že táto Medzinárodná organizácia práce ILO nie je rovnako rešpektovaná vo všetkých krajinách, ale myslím si, že ten dialog, ktorý sa rozvíja, má istú stabilitu a napríklad v Strednej Amerike bola otázka ILO jednou z kľúčových, ktoré mali svoje miesto vo vyjednávaniach. Myslím si, že niečo sme už dosiahli, ale nie ešte všetko, čo sme chceli. K Strednej Amerike a Hondurasu ešte toľko, že samozrejme chceme završiť vyjednávania so Strednou Amerikou čo najrychlejšie. A otázka stojí takto čím skôr vyriešime otázku banánov a dúfame, že v Ženeve komisár pre obchod naozaj sa dostane k napredovaniu v tejto veci a výsledok bude pozitívny. Potom sa vráti otázka Hondurasu a uvidíme, ako by sa dala vyriešiť táto otázka, pretože na stole ležia rôzne alternatívy a rada sa ešte nerozhodla. Možno že Honduras nebude prítomný alebo že príjmeme inú, pragma, iné pragmatické stanovisko, napríklad také niečo, keď e, tam bude bývalý člen súčasnej vlády vo svojej odbornej alebo technickej role, ale zatiaľ sa o tomto konkrétne nerozhodlo. K Iránu myslím, že som sa už vyjadrila. Bola to tá istá otázka, akú som dostala predtým. Úsilia sa vyvíjajú, pán Atkins, aby sme vtiahli aj Rusko a Čínu do toho, aby pochopili e, naše úsilia. Ešte sme nedospeli až tam, ale je čas pre dialog. Neviem, či som niečo nezabudla z toho, čo ste sa pýtali, ale takto k tomu. Teraz Afganistan a Pakistan. Afganistanské voľby ešte nie sú plne prijaté medzinárodnou komunitou a akceptované. Áno, mali sme tam misiu pozorovateľov a musela som s tým súhlasiť za veľmi ťažkých podmienok. Generál Morio odviedol fantastickú prácu, som na ňo veľmi pyšná pri tejto misii pozorovateľskej, ale zároveň samozrejme veríme, že tieto voľby boli zmanipulované a preto sme Afgáncov poprosili, aby aspoň dodržiavali svoje vlastné zákony. To znamená, aby voľby boli podporované volebnou komisiou a aby tam bola komisia pre sťažnosti. Afgánska komisia pre sťažnosti rieši každú jednu sťažnosť, ktorá bola zaregistrovaná, e, ale ešte stále sa proces neskončil. Keď sa ukončí, potom príjmeme rozhodnutie, či budeme akceptovať výsledok volieb v Afganistane na základe práce tejto komisie. Takto spolupracujeme s afgánskou vládou. Ďalšia dôležitá otázka v poradí je, čo so stratégiou vo veci Afganistanu. Čo urobiť, aby sme zlepšili stratégiu, zosilnili stratégiu. Viete, že existuje nový dokument, na ktorom pracuje Rada a komisia, a ktoré, tento dokument sa týka Afganistanu, kde sa eh, pertraktujú témy ako rozvoj vidieka, boj s drogami, s opiom, budovanie administratívnych a infraštruktúrnych kapacít, budovanie štátu, štátnych štruktúr a tak ďalej. A teraz ešte k Pakistanu. Veľmi správne ste si všimli, že Pakistan je s kľúčovou krajinou, jednou z kľúčových krajín. Aj tam sme mali pozorovateľov, bol tam pán Gáľa ako hlavný pozorovateľ, ktorý tam pracoval tiež vo veľmi ťažkých podmienkach a teraz máme zvolenú demokratickú vládu v Pakistane, ktorá sa pokúša robiť, čo len môže. Myslím si, že sme boli dosť úspešní pri, e, v tých regiónoch, kde sa Taliban pokúšal vzbudiť nejaké nepokoje. A myslím si, že sme im poskytli všetku možnú podporu, aby mohli ďalej rozvíjať trvalo udržateľné riešenia a môžem vám povedať, že budeme pokračovať v takýchto snahách a budeme sa venovať nevyhnutným veciam, ako je vzdelávanie, budovanie administratívnych a iných kapacít a rozvoju potenciálu, budovanie štátnych štruktúr a podpore štruktúr, podpora zdravotníctva, vidieka. Ako komisárka zodpovedná za vonkajšie vzťahy mi niekedy chýbajú financie. Potrebovali by sme oveľa viac financií, aby sme mohli urobiť všetko to, o čom teraz hovorím. A to je dôležité pre všetkých. V budúcnosti budeme si musieť premyslieť, ako odfinancovať e, tieto záležitosti. Zatiaľ je priskoro, ale keď budeme hovoriť o týchto témach, treba myslieť aj na peniaze. Teraz niečo k Blízkému východu. Vo všeobecnosti e, je portrét situácie jedna vec. Konkrétne ste spomenuli Tonyho Blaira. Podporujem to, čo robí Tony Blair, pretože ekonomická časť, na ktorú má mandát, je veľmi dôležitá časť v celom obraze. Viem, že vie, o čo ide, vie, čo robí. Som v pravidelnom kontakte s jeho kanceláriou a my robíme niečo podobné. Pokúšame sa napredovať s projektmi, ktoré majú za úlohu odstrániť úskalia a prekážky z cesty a prispieť k rozvoju. Je to podrobná, únavná, úmorná práca, ale aspoň niečo už aj vidno, nejaké plody tejto práce. Myslím si, že na západnom brehu naozaj vidno plody tohto úsilia a pre palestíncov Myslím si, že sa to dá vyjadriť aj v číslach 7-percentného rastu. Myslím si, že ten ekonomický rozvoj bude ďalej sa rozvíjať a bude to šanca pre populáciu v, Paki- v Palestíne, aby spolu s prezidentom Abbasom pokračovali v tejto nastúpenej ceste. Súhlasím Jedna otázka už bola zodpovedaná, ktorá odznela ešte raz. Teraz eh, pán Potering. Áno, máte absolútne pravdu. Eh, je to aj môj názor. Pokiaľ nie je žiadny mier, potom budeme vidieť v, na Blízkom východe veľmi závažné dopady medzi e, arabskými kultúrami a nami, ale aj v celom, na celom Blízkom východe vo všetkých oblastiach. To znamená, že je absolútne potrebné, aby sme aj naďalej, a my sa tomu venujeme už viac ako 15 rokov a budeme to robiť aj ďalej, aby sme urobili všetko to, čo je potrebné, aby sme tieto dve strany dostali k rokovaciemu stolu späť. My vieme, že je to veľmi ťažké, že tá osindovacia politika pokračuje, ešte sa, ešte sa nedospelo k dohode, že by sa to osídľovanie zastavilo, zastavilo Viem však, že Američania rokujú, viem, že senátor Mitchell znova vycestuje do tejto oblasti a pokúšame sa nájsť riešenie a také, aby sme dostali obidve strany k, rok, k rokovaciemu stolu a 15. novembra. Dúfam, že to bude dobrý dátum, dôležitý dátum. A my ako kvarteto, vy ste to videli v tom oznámení kvartetu, kvarteta, my sme posilnili našu prácu a tie rezolúcie OSN, ktoré som hovorili, to sú tiež rezolúcie, ktoré boli uvádzané v stanovisko kvartetu, to je 242, 338, 13, 70, 97 a tak ďalej. To sú tie, o ktorých rokujeme, ale v nich tiež nie je povedané všetko, ale ide o to, aby sme ten rozvoj, ktorú, ktorý E, prináša so sebou nová americká administratíva, aby sme ho využili a povedať to Izraelcom a takisto aj prezidentovi Abbasovi. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Boli ste veľmi presná a zároveň aj stručná. E, chcel by som ešte raz vyzvať e, kolegov, aby aj v druhej časti diskusie rešpektovali rečnícky čas, aby nepoložili v jednom vystúpení viac než dve otázky pani komisárke, lebo bude mať tiež, teda, e, lebo by sme tu mali zachovať určitý e, pomer. Teraz už má slovo pán e, poslanec Gáler. Ďakujem pekne, ešte raz srdečne ďakujem za to, čo ste povedali. K Pakistanu je dobré a dôležité, aby sme naďalej e, e, sa sústredili na túto krajinu, aby e, sledovali, nasledovali aj ďalšie kroky po voľbách, aby sme tam ďalej posilňovali demokratické štruktúry. To považujem za mimoriadne dôležité. Pokiaľ ide o Afganistan, pýtam sa, či za ešte ťažších pomerov, než ja som ich mal v minulý rok v Pakistane, kolega Morion, mohol naozaj používať e, e, metodiku, e, pokiaľ ide o voľby, tak, aby sme docielili požadovanú kvalitu. Ja som si ešte k tomuto nevytvoril názor, zaujímal by ma ten váš. A potom ešte ďalšia téma z nášho susedstva. Už dlhšie vedieme rozhovory s Ukrajinou, pokiaľ ide o novú dohodu. Budúci rok, ako viete, sa tam budú konať voľby a potom sa veľmi dlho bude všetko koncentrovať na ne. Takže dá sa očakávať, že ešte tento rok dospejeme e, ku koncu rokovania, alebo kde momentálne sa nachádzame v týchto rokovaniach. Ďakujem. Grazie. E. Ďakujem aj za to, že ste dodržali rečnícky čas. Pán Rouček ale chcel by som vám ešte aj povedať, že som e, uzavrel zoznam rečníkov, žiaľ Bohu. E, je ich teda 16. E, Ak ešte niekto ďalší sa chcel vyjadriť, tak bude musieť počkať na ďalšiu príležitosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, mám dve stručné otázky. Jedna sa týka Iránu. Spomenuli ste našu a americkú volu e, pristúpiť k dialógu na jednej strane a na druhej strane aj problém e, s obohacovaním uránu, e, tie raketové testy na druhej strane. A chcel by som poukázať na tretiu dimenziu, občianská spoločnosť v Iráne, pretože ja sa obávam, že v budúcich dňoch a týždňoch budeme opäť diskutovať iba o sankciách a úplne zabudneme na občianskú spoločnosť. Takže chcel by som sa rozvedieť váš názor e, na toto. A potom moja druhá otázka. Je to veľmi pozitívny vývoj, pokiaľ ide o vzťahy medzi Tureckom a Arménskom. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť a povedať, čo robíme, ako pomáhame. Mohli by sme toho možno urobiť viac. Ďakujem. Ďakujem, pán Rovček. Slovo má kolega Kelam. Thank you very much. Madam Commissioner, I share your concerns about Ďakujem, pani komisárka. Zdieľam vaše e, obavy, pokiaľ ide o e, Irán. E, v týchto posledných dňoch medzinárodná tlač bola dosť cynická, pokiaľ ide o teda kontrolu vývoju situácie tam. Chcel by som len povedať, že ešte sme nedospeli do toho bodu sankcií a zdá sa, že zatiaľ režim v Iráne nám ukazuje, že e, je o pár krokov pred nami a že my iba reagujeme. Takže chcel by som sa spýtať, či ste zvážili možnosť, že o pár rokov e, budeme musieť čeliť novej situácii a to, že Irán bude mať zbranie masového ničenia a takisto aj rakety, ktoré e, by ich teda dopravili na miesto učenia, ako budeme reagovať potom. A potom druhá alternatíva je e, pozitívnejšia. Myslím si, že by sme sa mali na to pripraviť. Pred 20 rokmi nikto nebol pripravený uveriť tomu, že e, e, sovietský sväz sa rozpadne a zanikne a stalo sa to. A to, čo sa stalo tento rok, dokumentuje, že režim v Iráne je veľmi um, um, nestabilný a preto by som chcel nadviazať na to, čo povedal kolega Rauček. Ehm, čo budeme robiť s občianskou spoločnosťou v Iráne? Ako ju morálne podporíme? Ďakujem pekne, kolega Kelam, a slovo má kolegyňa Boskúr. Ďakujem, pán predseda. A ja ďakujem aj vám, že ja môžem ako predsednička centrálne, delegácie pre Centrálnu Ameriku, môžem použiť otázku, týka sa Hondurasu. Rada by som, som vedela, pretože to je krátkodobá stratégia, nie dlhodobá, takže rada by som vedela, čo sa konkrétne robí, pretože keď vidíme e, obrazy a správy v televízii, potlačanie zlobnej vole obyvateľstva, cenzúra, tlače, vy ste hovorili, vy hovor, ste hovorili tiež o veľvyslancoch, či majú byť stiahnutí alebo nie. A tiež hovoríte, že existujú technickí zástupcovia pri asociačnej dohode, ale čo som nepočula, ako sa táto asociačná dohoda potom používa ako na prostriedok nátlaku, aby sa tu v krátkodobom horizonte eh, našlo nejaké riešenie, tak aby sa pomohlo prezidentovi Ariasovi a aby sa udržal tento tlak potom aj pri rokovaniach. Eh, takže rada by som vedela o tomto trošku viac. Si, eh, Ďakujem, pani Boskôr. Slovo má pán Brok na dve minúty. Uh, eh, fall, uh... Pani komisárka, dovolte mi dve krátke otázky. Tá jedna sa týka Afganistanu. Otázka, ktorá nás všetkých veľmi zaujíma a po tom probléme, ktorý tu existoval, sa ukazuje, že máme určité hranice pri dosahovaní cieľov, ktoré sme si voľa kedy stanovili. Pretože pôvodným cieľom bolo ísť do Afganistanu, aby sa uh, znevúčnila Al-Qaida, všetky ostatné ciele e, prišli neskôr. A ja chcem, aby sme si ešte raz premysleli túto situáciu, či e, máme vôbec nejaký cieľ na to, aby sme ukončili tú situáciu. Druhá vec, mali sme tu veľmi zaujímavý vývoj, medzi, e, v otázke odzbrojovania medzi a otázke e, inštalovania rakiet medzi e, Amerikou a Ruskom, čo sa týka Česka, čo sa týka Polska a tak ďalej. Všetky tie rokovania. A takisto nuž no ani nie je taký veľký tlak, bezprostredný tlak na NATO. Nuž no je to vďaka našej susedskej politike, politike Európskej únie, či Ehm, môžeme aj pre naše, našu susedskú politiku získať Rusov podporu. Grazie, onorevole Brock. La parola... Ďakujem, pán poslanec Brock. Uh, Van Balen, na dve minúty. Thank you, Mr. President. I would... Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa spýtal komisárky ešte na Irán. Myslím si, že mnohé roky nás Irán ťahal za nos a pracovali na jadrovej technológie, teraz už máme na to dôkazy. Aké sankcie by mohli naozaj fungovať s Iránom? Aké by ho zastrašili? Ja viem, že existuje veľa sankcií. Mohli by ste ale špecifikovať, ktoré by boli účinné? Súhlasím s tým, že by sme mali pomáhať palestíncom, aby mali normálny život. Ale napriek tomu musíme bojovať aj s teroristami, aj Izraelci aj Palestínci musia bojovať s medzinárodným terorizmom, ktorý sa prejavuje v tejto oblasti. Čo spravíte s touto vecou? A posledná vec e, s Hondurasom. Pán prezident Zelaja bol ten posledný, ktorý nastolil ústavný poriadok. A samozrejme to ne, preto nebol púč v Hondurase, ale pre niečo iné. Mohli by sme nakoniec novembra projektované voľby e, pomôcť e, zrealizovať, aby sa pán Zelaja naozaj dostal späť do úradu? Je to možné realistické? Ďakujem pekne za odpoveď. La parola alla... Ďakujem, pán Van Balen. A Slovo má kolegyňa Kiel Nielsen. Merci. Je voudrais aborder une question qui n'a pas encore été évoquée. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela mm, na, naniesť jednu otázku, ktorá sa ešte nedostala na program. Komisia ktorá hovoril, e, pardon, e, komisia viedla rokovania aj v roku 2007 pásme Gaza, Gazy v niektorých prípadoch za niektorých okolností e, sú boli zločiny, zločiny proti ľudskosti, ktoré sa dopustila izraelská vláda. Tlačili sme na Izrael, aby sa, aby sa začali medzinárodné, aby sa použili, pardon, <laughs> začali vyšetrovania a aby po 66 mesiacoch predstavil výsledok tohto vyšetrovania. To je jedna vec. A za druhé, aké kroky chce izraelský štát podniknúť e, proti páchateľom takýchto činov. Takisto sa hovorilo o celom rade porušovania ľudských práv zo strany Izraela. Um, Žiada sa oslobodenie väzňov, aj detí, ktorých väznia a takisto členov Palestínskej legislatívnej rady. Vieme, čo urobila v humanitárnej oblasti Európska únia, aby zmiernila utrpenie palestíncov. Ale tá otázka, ktorú vlastne chcem e, položiť vám, pani komisárka, čo urobila komisia a vy osobne v rámci vzťahov s izraelskými orgánmi, tak aby vlastne nasledovali očakávania toho vyšetrovacieho výboru OSN. Um, či sa prejedná táto správa? My dúfame, že áno. A dúfajme, že budeme môcť zaznamenať začiatok konca éry bez trestnosti. Ďakujem. Ďakujem, Peť. A týmto by som ukončil druhé kolo e, od, e, otázok tým, že uh, teraz slovo kolegovi Fandorderovi na dve minúty. Uh, Veľmi pekne ďakujem. Som rád, že ste medzi nami, pani komisárka, a že ste nám odovzdali také pozitívne posolstvo o transatlantických vzťahoch. Chcem sa však spýtať na Sri Lanku, ktorá prechádza ťažkým obdobím. Hoci sa postavila proti teroristom, Vieme, že vláda sa postavila proti vlastným ľuďom, Tamilovia, ktorí žili v oblastiach, ktoré predtým kontrolovala iná teroristická organizácia, to je jedna vec, ale musíme sa pozrieť aj na ľudské práva, na podmienky v týchto táboroch, ktorých sú Tamilovia zadržiavaní. A vláda, aby e, vyhľadala ďalších teroristov, internovala ľudí v táboroch. Myslím si, že musíme urobiť maximum, aby sme pomohli Sri Lančanom prostredníctvom demokraticky zvolenej vlády, ale zároveň by sme nemali stiažovať e, život bežným ľuďom na Sri Lanke. Myslím si, že by sme nemali podľahnúť e, predstieranej verzii, ktorá je o terorizme a myslím si, že treba sa postaviť aj tejto hrozbe. V súčasnosti by sme naozaj mali pomáhať intenzívnejšie na humanitárnej báze, mali by sme poslať viac ľudí, pretože je nebezpečenstvo, že sa vzťah Sri Lanky a západných demokracií e, poškodí. Pani komisárka, ako by sme mohli mať produktívnejší a pozitívnejší vzťah so Sri Lankou? Ďakujem. Ďakujem, pán Van Orden. A slovo má už e, pani komisárka aby odpovedala na druhé kolo otázok. Ďakujem, pán predseda, k prvej otázke pána Galera. Pokiaľ ide o metodiku, myslím si, že generál Morion sa snažil uplatniť tú istú metodiku. Ako obvykle, všetci sme vedeli, že to bude veľmi ťažké. Predovšetkým na juhu a na východe to bolo jasné od začiatku. A my sme e, enormne veľa dodatočných e, Afgáncov, ktorí boli špeciálne zaškolení, e, využili. Bolo ich, myslím, 8 tisíc Napriek tomu e, volebná účasť na juhu a na východe bola veľmi malá, takže ten celkový obraz bol e, veľmi rozdielný. Na severe vysoká účasť, na východe, na juhu nízka. Potom sme skonštatovali, že tam e, došlo k veľa nezrovnalostiam. To bolo, myslím, celkom zrejmé. A čo potom bolo možné, bolo, že Afgánci išlo o ich vlastnú voľbu, že to, čo oni sami urobili zákonom, že e, naozaj aj uplatňa. O to e, nám išlo, to sme žiadali a o to žiadal aj generál Morion. A teda išlo o to, aby e, táto komisia, ktorá sa má zaoberať volebnými stiažnostami, aby ich naozaj všetky prejednala. Ešte sme celkom neskončili našu prácu, až potom sa ukáže, um, aké sú tu tie marže či skutočne pán Karzaj vyhral v prvom kole, či môžeme z toho vychádzať, alebo či by sme mali vychádzať z toho, že e, e, by sa, mali konať, e, by sa malo konať druhé kolo, alebo či by sa mal dospieť k nejakému konsensu s vládou, pretože sú také myšlienky, nie je to viac než myšlienky, že s, e, e, s pánom Karzajom e, ako prezidentom a pánom Abdullahom ako premiérom by sa malo pokračovať ďalej, ale to sú len úvahy, nič ešte zatiaľ nie je konkrétne a jasné. Ja som samozrejme bola v silnom kontakte E, e, vlastne s pánom Morionom e, a viem teda zodpovedne povedať, že nielen, že bol veľmi odvážny, ale aj metodiku naozaj tak správne používal, ako to len bolo možné. A pokiaľ ide o Ukrajinu, musím povedať, že práve pred dvoma dňami, teda ešte v New Yorku, sme mali trojku s EÚ a Ukrajinou, pričom sa samozrejme spomínala aj táto otázka tých bežiacich rokovaní a tu vám môžem povedať, že otázka dohody o voľnom obchode sa určite neuzavrie do konca roka. To si nemyslím, aj keď Ukrajinci by si to ešte stále želali, ale možno tú politickú časť dovtedy budeme môcť uzavrieť. E, tesne pred Vianocami sa bude konať summit. To je, myslím, enormný nátlak na obe strany, aby sme sa dopracovali čo najďalej. A potom máte pravdu, tu budeme mať voľby a či ešte pred voľbami e, bude možné parlamentom pretlačiť silné reformy, reformy, to nie je až také pravdepodobné. Myslím si, že Ukrajinci to tiež e, vidia pomerne realisticky. A potom k otázke občianskej spoločnosti v Iráne. Dovolte mi povedať, pán Rovček, že e, naozaj snažíme sa e, toho urobiť, e, snažíme sa o dialog, čo v najlepšej možnej miere s iránskou občianskou spoločnosťou snažíme sa sústrediť na tie necitlivé oblasti ako drogy, utečenci, tam, kde je spoločný záujem Iráncov a nás, aby sme s nimi spolupracovali. Takže to je jeden bod a potom sú tam samozrejme aj ďalšie projekty, Viete, že sa snažíme eh, eh, postupovať ďalej eh, v rôznych oblastiach, takisto TV a média. Ide napríklad o internetovú stránku televízie vo Farsi a potom ide aj o výmeny študentov Erasmus Mundus. Program je tiež otvorený Iráncom, to je myslím veľmi dôležité. A takisto Eh, z času na čas podporujeme návštevy žurnalistov a takisto eh, pracujeme aj s neštátnymi aktérmi a toto je aj odpoveď pre pána Kelama. Eh, toto sa snažíme podporovať tak, ako len môžeme. Viete, že pán Mingarelli, môj generálny riaditeľ, bol v Iráne a snažil sa aby tieto projekty boli otvorenejšie, ale nebolo to akceptované Iránom. Takže opäť to je jedna z tých zložitých otázok. Turecku a Arménsku. Happy to see. Musím povedať, že sme veľmi spokojní, že vidíme, že sa tu otvára priestor na dialog, sú tu diplomatické snahy a všetky tieto vyjednávania a dohody sa jednak musia dohodnúť, ale potom aj ratifikovať. A preto si myslím, že to, čo je na papieri, sa nedostane len tak ľahko a rýchlo do praxe. Napriek tomu verím, že to je veľmi dobrý krok vpred. Samozrejme, že Arméncom napríklad mala som stretnutie so zahraničným ministrom Azerim, hovoríme Arméncom, že musia e, rozvinúť tieto dohody ďalej aj na tému Náhorného Karabachu a musia hovoriť Arménci s Azerbajdžancami. Ale presne ako sa hovorí, diabol spočíva v detailoch a tam je celý, celé, sú všetky ťažkosti. Teraz odpoviem pánu Kelamovi e, v otázke Iránu. Máte pravdu, Irán naozaj bol pred nami v tých krokoch, ktoré robili, ale boli voľby. Pred voľbami sme nevedeli urobiť nič a teraz vieme, aké zložité boli voľby a celý kontext volieb a dopad volieb, ale myslím si, že teraz musíme dať šancu na dialog Iránu. Samozrejme, všetci by sme boli veľmi spokojní, keby sa to skončilo pozitívne, aj keď vieme, že cesta k pozitívnemu výsledku je pomala. Po prvý raz vôbec Iránci zareagovali a dali nám odpoveď. Samozrejme, boli veľmi všeobecní vo svojej odpovedi, ale treba prihliadnúť aj na to, že Američania sú ochotní sadnúť si za rokovací stôl s Irancami a to je trošku odlišný dialog ako predtým. Ja si myslím, že Iranci nežiadali nikdy nič viac ako, aby si s nimi ostatní sadli za rokovací stôl. Preto si myslím, že to je dôležitý krok vpred. A potom umožníme tento krok a uvidíme, čo sa stane. Buďme zatiaľ trpezliví, ale vedzme, že v pravý, pravú chvíľu musíme vstúpiť do deja. Jasné, že nebudeme trpezliví stále, väčšine. Čo sa týka sankcií, tie sa pripravujú. Aké typy sankcií? Napríklad e, zmrazenie aktív, to je veľmi dôležitá sankcia. Potom e, sprísnenie vízovej povinnosti aj pre bežných občanov. Takéto veci pripravujeme. Nielen, že pripravujeme, ale rozmýšľame o ďalších. Ale Začnime s politikou, novou politikou, ktorá už bola spomenutá, ale zatiaľ ešte nemala šancu v realite priniesť plody. Máte pravdu aj pri vašej druhej otázke. Naozaj je tu v iránskej spoločnosti obrovská priepasť, rozdelená je iránska spoločnosť, možno vy to viete lepšie ako ja, ako sa takéto veci pod veľkým tlakom e, ešte zhoršujú. Viete, aká veľká je represia v Iráne a je veľmi ťažké povedať, či v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte by mohlo viesť k nejakej veľkej zmene v Iráne. Všetci sme demokrati, takže dúfajme, že demokratickým spôsobom sa nastolí táto zmena. K Hondurasu a pre e, odpoveď pre pani Pokut, čo robíme Konkrétne asociačná dohoda pre Honduras ešte nie je v tejto chvíli nástrojom na vyvinutie tlaku. Všetky štáty v Strednej Európe a špecificky Kostarika, ale aj iné, naozaj chcú, aby sa završila táto dohoda. Vidím, že španielskí kolegovia e, počas ich predsedníctva dúfajú, že sa podpíšu tieto dohody, ale ako som povedala predtým, otázka banánov, obchodná otázka sa musí najprv vyriešiť. Aj včera, aj predvčerom sa rokovalo s krajinami AKP o tejto veci a ďalšie latinskoamerické krajiny vstúpia do rozhovania. Rokovať s Panamou nie je ľahké. Viem, že pani Aštony e, bola vo Washingtone, pretože je to aj otázka firmy Chiquita. Vieme, že to je naozaj otázka obchodovania, komerčných záležitostí, nie som komisárom pre obchod a vieme, že tieto veci hrajú silnú úlohu. A až potom sa politická otázka vráti k nám, až po vyriešení komerčnej bananovej otázky. A potom si myslím, že máme viac alternatív, ako si človek možno teraz myslí. Možno, že Honduras nebude súčasťou týchto vyjednávaní, možno tam bude praktické riešenie ktoré sa dohodne medzi dvoma protistranami, dvoma krajinami v tejto oblasti ale bola zvláštna schôdzka venovaná tejto veci, ktorá sa tým zaoberala. E, pán Brok. Pán Brok, čo, čo sa týka Afganistanu, e, my sme, e, my sme mali takú ideu, že rozčleniť Taliban. My vieme, že um, sú talibanci, ktorí sú extrémni. Ehm, Mal sa, mala sa, malo sa bojovať eh, s extrémnym talibanom, to bol ten pôvodný cieľ, no ale momentálne to nie je ani správne. Myslím si, stiahnuť za eh, Afganistanu, pretože momentálne máme síce veľmi ťažkú situáciu a po voľbách, ale tiež eh, kde nevieme, ako, na 100%, ako tieto voľby dopadnú, ale myslím si, že mali by sme posilniť našu stratégiu, ešte koordinovanejšie postupovať v rámci európskych spoločenstiev, v rámci Európskej inie, tak, aby sme krajinu stabilizovali a viac ako predtým sa orientovať, len, e, sa orientovať nie len na militantnú stránku, teda na vojenskú stránku, ale aj zabezpečiť obyvateľstvo toto sú veci, ktoré e, sú nám jasné, ale ktoré našim partnerom nie vždy boli jasné do tej miery ako nám. Ale oni sa tomu chcú teraz takisto venovať ako my, takže myslím si, že v tomto pokročíme. Potom čo sa týka susedskej politiky, tu nevidím žiadne extrémne dopady, ja skôr vidím, že tie pozitíva um, rozhovorov o odzbrojení medzi USA a Ruskom sú už tu. Ja dúfam, že sa, bu- sa to, že to bude stáť na dôvere, na dôvere, ktorá sa potom istým spôsobom odrazí aj na nás. Mr. Van Dalen. A čo sa týka sankcií, pán pani Pandalen, Možno vie, vieme zaviesť zvýšené vízové záležitosti. Neviem, či vám viem lepšie odpovedať. A čo sa týka Palestíny, áno, boj s terorizmom na týchto územiach to je jasná vec, ale palestínčania konkrétne pod prezidentom Abbasom a naozaj preukázali, že chcú bojovať s terorizmom a samozrejme vždy sa dá povedať, že sa dá urobiť aj viac, ale v tejto chvíli je dôležité povedať, že aj na druhej strane, na strane Izraela, e, sa to reflektovalo tým, že sa zastavili osídlenia na sporných územiach a to všetko, to je všetko, čo potrebujeme, aby sa nastolil mier na Blízkom východe, tak ako povedal pán Petering. Myslím si, že naozaj Zelaja a Honduras e, voľby áno, Myslím si, že budú voľby a máte pravdu, že voľby by mohli byť cestou von z tejto situácie. Otázka znie, pod akými podmienkami. Medzinárodná komunita ešte stále rozmýšľa, ako by to mohlo dopadnúť a Európska únia tiež. Oscar Arias uh, San Jose, tento, táto dohoda eh, nastavila isté parametre a bola by to cesta von pre obidve strany. Treba nastoliť dialog medzi nimi, ale eh, keď je raz jedna strana a raz druhá strana neústupná, potom je ťažké nastoliť dialog. Ale určite nebudeme vysielať pozorovateľov na tieto voľby. Toto jedno môžem povedať určite. Teraz ko Goldstoneovej správe poviem vám toľko, že táto správa bude predmetom rozpravy v Ženeve Rada ľudských práv. Nie je to náhodou dnes, 29. septembra, myslím, že dnes zasadajú, ale zatiaľ som ešte nepočula žiaden výsledok. Pod čiarkujeme výsledok týchto opatrení, aby naozaj e, sa odstranila beztrestnosť a aby sa dal dôraz na humanitárne záležitosti a ľudské práva. Toto je stanovisko Európskej únie. A napokon záverečná otázka bola otázka o Sri Lanke. Poviem vám, pán, pán Orden, že predovšetkým sme spolupracovali so Sri Lankou kontinuálne. Nikdy sme neprerušili humanitárnu pomoc. Ešte stále pracujeme s IDP, aby sa zlepšili podmienky v táboroch. Mimochodom, stretnem sa zajtra popoludní s bratom prezidenta. On sám vyjadril želanie stretnúť sa so mnou a uvidíme, či sa dá spolupráca prehobiť. Zároveň musíme dozrieť na to, aby boli dodržiavané ľudské práva a zákony E, humanitárnej pomoci, ktoré veľmi často neboli na Sri Lanke rešpektované. To je tiež jasné a potrebujeme aj e, nezávislú komisiu, a už GSP Plus sa na tom dohodli. Myslím si, že by sme mohli dospieť ku konštruktívnejšiemu prístupu, ale zároveň treba čeliť faktom. Myslím si, že som sa pre Sri Lanku snažila urobiť maximum, ale veľmi často som e, môj hlas nebol vypočutý v, vo výbore, ktorý sa tý, týmito vecami zaoberal. Ďakujem za pozornosť. Dario, Ďakujem pekne, pani komisárka. Prešli by sme teraz e, k poslednému kolu e, vstupov. Musím sa ospravedlniť, ale musíme ešte obmedziť e, rečnícky čas na minútu a pol, aby sme dodržali čas. Pán Kukan, ako prvý, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. One question, Madam Commissioner. You... Ďakujem, pán predseda. jedna otázka, pani komisárka. Hovorili ste o strategickom partnerstve medzi EÚ a Latinskou Amerikou a potrebou e, v budúcnosti e, sa tomu venovať. Ale vieme, že Latinská Amerika nie je homogénny kontinent. Sú tam rôzne vlády, rôzne krajiny, rôzne režimy. Spomeniem iba jeden, Venezuela, Hugo Chávez. Moja otázka je, ako eh, sa táto skutočnosť eh, zvážila eh, pri vypracovaní novej budúcej stratégie pre spoluprácu s Latinskou Amerikou? Chápem, že nemôžete zachádzať do hlbokých analýz, ale akýkoľvek komentár alebo načrtnutie by som privítal. Ak nie, tak to pochopím. Ďakujem pekne, pán Kukan. Dokonale ste dodržali svoj rečnícky čas. Slovo má teraz e, e, ďalší e, pán poslanec, pán Obiols. Ďakujem. Pozitívna je dobrá úloha, ktorú ste zohrávali vy ako komisárka, to treba uznať, ale chcel by som povedať niečo k tým posledným rokom. Čas plinie. Máme už teraz ale e, asociačné dohody s Mexikom a s Čile, ktoré fungujú, ale potom e, sú ešte rokovania s e, subregionálnymi realitami, kde sa nedospieva k takým rýchlým pokrokom. Ja si myslím, že to vzbudzuje aj, takže to aj vytvára priestor na obavy Zajímala by ma vaša strategická analýza, pokiaľ ide o subregionálnu integráciu. Niekedy takéto postupy môžu byť spomalujúce môžu spomalovať. Takže neviem, či by sme sa tu nemali e, premyslieť, ako postupovať ďalej. Myslím teraz na oznámenie komisie, ale zaujímal by ma váš osobný názor. nedadyšiel, teraz čas, aby sme postupovali v tejto oblasti e, trochu inak? Ďakujem. Pán Orlaky. Som veľmi rád, že je tu pani komisárka eh, Ferrero-Waldner a mám šancu opýtať sa aj otázku týkajúcu sa odzbrojenia. Myslím si, že OSN sa zaoberalo touto otázkou celkom nedávne. A druhá otázka smeruje, smeruje na Afganistan. Povedali ste, že vláda eh, bude riešiť veci, že to je prekerná situácia. Moja otázka mierí na široko fungujúcu korupciu v tejto vláde a konkrétne osoby, ktoré zastávajú vysoké funkcie, napríklad samotný prezident, bývalý minister obrany, bývalý generál Dostum, sú známi medzinárodnej spoločnosti ako priekupníci drog. Je to veľký problém, pretože vojaci, naši vojaci tam bojujú a riskujú životy proti takýmto ľuďom. Ďakujem. Ďakujem, pán Arlaki. Slovo má pán Tanok na minútu a pol. Um, Vítajte, pani komisárka. Veľmi stručne sa chcem spýtať na zmierovací proces medzi Tureckom a Arménskom. Povedali ste, že ratifikácia dohôd bude problém. Pri, pri, prichádzam z arménskej ambasády a ambasádor je veľmi znepokojený, že turecký parlament sa snaží blokovať túto dohodu. Mali by sme možno zabezpečiť, aby mier eh, bol nastolený a medzinárodné dohody boli neblokované, pretože to je prekážka stabilite na Južnom Kaukaze už veľmi dlhý čas. Chcel by som vám pripomenúť niečo, čo ste mi povedali v minulosti. Niečo treba urobiť pri implementovaní správy, ktorá už trvá 4 roky a aby programy budovania civilnej občianskej spoločnosti aj v Nahornom Karabachu sa pohli dopredu. EÚ tam nemá svojich zástupcov a myslím si, že mali by sme sa snažiť zvýšiť svoju váhu aj tým, aby sme tam vyslali svojich ľudí a nie iba iných z, iné, z iných častí sveta. Včera som sa vrátil z Krymu a musím povedať, že Tiež tam na Kryme nie sú zastupcovia Európskej únie. Raša dominuje všetkému na tomto poloostrove a je nebezpečenstvo, že keď Čína zaplní medzery v ukrajinskom rozpočte, tak niektoré z týchto peňazí alokované pre Ukrajinu budú, skončia v, na Kryme, kde je veľký potenciál pre konflikt. A pr- posledná otázka EU-India. Myslím si, že nego- vyjednávania idú veľmi pomaly, bolestivo pomaly a ďalšia otázka je Južná Ázia ako taká. Čo si myslíte? India je tam najväčšia krajina, dominantný hráč. Ako sa k nej postavíme? Ďakujem. Pán Tanok, prosím, držte sa toho obmedzenia rečnického času. E, slovo má ďalej. Pán Uzing. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Ja, Frau Kommissarin, viele Fragen zu Honduras beantworten. Prepačte, stlačila som nesprávny. Nesprávne <laughs> tlačila. Pani Lozing, pani komisárka, ja nevidím váš zásadný postoj k tomu puču e, z toho, čo ste nám doteraz povedali. To znamená, že ako sa stavia Európska únia k tomu puču, zamieta ho, pokiaľ áno, bude nejaká rezolúcia, bude nejaké uznesenie um, Európskej únie, pokiaľ nie, prečo nie? Um, všetko, o čom sme hovorili, o tých možnostiach, tie sa mi dosť vágne, pretože my máme možnosti uh, od vypovedania honduraských diplomatov, uh, napríklad uh, myslí sa na to, pokiaľ nie, prečo nie? A ďalšia otázka, boli eh, iniciované nejaké programy, eh, pardon, boli eh, stopnuté nejaké programy, ktoré sa týkali rozvoju a spolupráce s honduraskými orgánmi. A pokiaľ nie, prečo nie? Ďakujem pani Lözing. Pán Weigl má slovo. Pán komisárka, dobrodošla u parlamentu. Áno, ďakujeme pani komisárke, že sa zúčastnila na našej diskusii v parlamente. Slovinsko je síce ťažké, ale je to predsa pochopiteľná, um, pochopiteľný jazyk EÚ. Zetra v parlamente budeme mať uh, účastníkov z rôznych uh, krajín EÚ a budú sa rozprávať s nami poslancami. V Európe ešte tiež existujú mnoho otvorené otázky, čo sa týka aj postavenia eh, jednotlivých národnostných menších. Zajtra prídu korutánsky Slovinci, ktorí eh, sa budú obracať na nás, ako aj na rakúskych poslancov, čo, môžeme, čo im môžeme slúbiť, čo pre nich môže urobiť komisia, aby Európa eh, dodržiavala predpisy aj rakúskej štátnej zmluvy, ktorá, ktoré sa týkajú postavenia menšín v Rakúsku, pretože od, ní, od nás niečo čakajú pokiaľ by od nás nič nečakali, tak by neprišli do Bruselu. Weigl, konklúd. Ďakujem, pán Weigl. A tretie kolo uzatvorí a, a, pán poslanec Berendez van Vale. Ďakujem pekne, pán predseda. E, una vez más felicitarle. Chcel by som v prvom rade vám pogratulovať a poďakovať sa za to, že ste prišli eh, k nám. Vždy eh, ste plná energie, eh, keď k nám zavítate. A celkom konkrétna otázka, chcel by som iba vedieť, teda niečo bližšie k dialógu a možným sankciám. A teraz Čína a Rusko. Rád by som sa dozvedel, aký je váš názor, aj keď teda nie ste v Bezpečnostnej rade, aká je úloha Indie v prípade, zo sank- v prípade sankcií, a teda v súvislosti so sankciami, a potom k medzinárodnému piráctvu, predovšetkým v Indickom oceáne. E, moja otázka znie, teda nezávisle od e, opatrení jednotlivých členských štátov, aké informácie máte o tom, aký je problém, či je e, ťažký alebo nie a aký je trend, či sa to zhoršuje alebo nie. Ďakujem. Ďakujem, diskusia je ukončená a teraz e, má slovo e, na záver pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým, áno, je pravdou, že nie všetky krajiny Latinskej Ameriky sú rovnaké. To nemôže byť homogénny región. Krajiny sú tam rozmanité, vlády sú tam rozmanité. To, čo tam robíme, je, že sa pokúšame o systém strihnutý na mieru každej jednotlivej krajine v rámci celkovej stratégie. Povedal by som, že to doplňa regionálny prístup. Máme tu regionálny prístup aj bilaterálny prístup. A Myslím si, že na takéto niečo ste narážali a to aj robíme. Sen, pán Objuls, mali ste pravdu, keď ste povedali, že niekedy bilaterálne dohody, ktoré sme uzavreli, sú úspešnejšie ako regionálna dohoda. Ale na druhej strane regionálna dohoda istým spôsobom po prvej strane zapojila všetky rozdielne regióny, Strednú Európu a iné krajiny mimo tohto regiónu. Samozrejme, že sú tu ťažkosti. Ekvádor, Bolívia, aj na strane Strednej Ameriky je otázka Hondurasu, predtým tu bola problematická Nikaragua, vždy niečo je nepríjemné. Ale napriek tomu sme boli schopní prekonať tieto prekážky a preto dúfame, že aj toto bude ten prípad, kedy sa nám to podarí. Ale aj ak by sa nám to nepodarilo, máme tu istú flexibilitu. Mm, ukázali sme, že v skutku po tom, čo sa dostali vyjednávania do slepej uličky, rozhodlo sa, že bude prístup dvojkoľajný, aby sme ponúkli politický dialog, ktorý vychádzal z Lakan a spoluprácu. A na druhej strane tá druhá koľaj bola e, multistranný prístup a prístup, ktorý zahrňa obchodovanie. VTO bolo zapojené a to bolo s tými krajinami, ktoré chceli mať takýto širší prístup. Čiže konečným e, cieľom zostáva plnoprávna asociačná dohoda a k tomuto sa ešte nedospelo, ale boli rokovania v septembri s Kolumbiou e, z Peru, Bolívia sa nezúčastnila, Ekvádor sa stiahol z rokovaní a dosiahli sme koniec hry, uzavreli sme mnohé kapitoly a ďalšie už majú k tomu len krôčik. A záverom je to, čo som už povedala predtým, že najprv potrebujeme dosiahnuť dohodu ohľadne bananov v Ženeve kde má Kolumbia kľúčovú úlohu a záujem. Uvidíme, ako sa nám podarí najprv toto. Ak musíme byť flexibilní, tak máme tu možnosť. Pripravili sme si na to pôdu. A ďalšia vec je Honduras. Ak budeme musieť prijať úskalie Hondurasa po tom, čo vyriešime problém s banánmi, budeme musieť nájsť flexibilný prístup, možno zmenu mandátu a možno s ostatnými krajinami rokovať. Ale chcem povedať, že napríklad Ekvador, a rada to hovorím, sa vrátil k rokovaciemu stolu. To sú pozitívne známky. Takže vidíte, že je to ťažké, ale prispôsobujeme sa situácii, ktorá v reáli vzniká. Teraz k Afganistanu. Viem, pán Alaky, že záležitosti, ktoré ste spomínali v afgánskej vláde, existujú. Je to naozaj zásadná vec a na nešťastie aj korupcia je obrovská taký obrovský problém v Afganistane a preto pomáhame pri budovaní administratívnych kapacít, systému spravodlivosti, nových osnov v, pre vyučovanie sudcov, prokurátorov, ale takéto niečo bude trvať istý čas a dovtedy treba tiež urobiť niečo zásadné. A všetky krajiny Európskej únie sa musia zhodnúť, že ty, tie osobnosti, ktoré sú naozaj skorumpované, nebudú mať možnosť beztrestne uniknúť e, trestným činom, ktoré spáchali. Tak ako povedal pán Tenok, ratifikácia sa blíži, čokoľvek e, robíme, nejaké povzbudenie zo strany parlamentu by bolo veľmi dobré, možno nejaké uznesenie. Otázka, ktorá mierila na občianskú spoločnosť v Náhornom Karabachu. Pokúšala som sa naozaj pomôcť s týmto projektom, veľmi pomôcť, ale vždy sú tu úskalia medzi jednotlivými stranami. Dokonca tu bol nápad, pán napríklad Semneby a skupina ľudí sa tam chceli vybrať. Najprv bol problém s jednou stranou sporu, potom s druhou stranou sporu. Spomenula som túto tému v New Yorku, ale nemáme dobré výsledky v tejto veci. Keď som bola v Azerbajdžane, Hovorila som s prezidentom samotným a predostrela som mu viaceré riešenia, ale bohužiaľ vždy sú tu záujmy jednej alebo ďalšej strany, ktoré nesú nejú celkom s cieľom, ktorý sa snažíme dosiahnuť. Možno, že oni majú lepší prístup k niečomu, ale my sa pokúšame veľmi silne a naše úsilia nekončia. Teraz k Ukrajine. Mm, Delegácia, ktorá bola na Kryme pred pár týždňami, bola u mňa v kancelárii a dohodli sme sa s prezidentom Juščenkom, že do Krymu sa bude investovať viac úsilia a pozornosti. Jasné, že sa dá urobiť ešte viac, ale sme si vedomí tohto faktu. Aj to, čo ste povedali, e, sme si máme na mysli a treba pomôcť stabilizovať situáciu v tejto oblasti, pretože nie je jednoduchá. Teraz k Indii. Dohody o voľnom obchode sú vždy ťažké, náročné. Nie som komisárom pre obchod, ale môžem vám povedať, že toto sú vždy tie najťažšie dohody na vyjednávanie, pretože tu ide o systém ústupkov a krôčkov vpred. Ale vo všeobecnosti e, je možné povedať, že je pre nás dôležité, aby India bola našim strategickým partnerom. Bude summit s Indiou, kde sa všetky tieto otázky opäť e, a budeme musieť pred summitom sa rozhodnúť, ako ďaleko sme ochotní zájsť. India hrá čoraz väčšiu a väčšiu úlohu, ale niekedy je trošku neochotná vydať sa až tak ďaleko, ako by sme my chceli, aby sa India vydala. Napríklad v otázkach klimatických zmien India ešte nie je v takej pozícii, aká by, aká by bola vhodná pre Kodaňskú konferenciu. Záverom, pani Lösing, ten zásadný postoj k Hondurasu je pre nás jasné. My sme predsa, kde tu už pred e, časom e, sme ho zamietli, my sme zmrazili e, konta pomoci, my sme uh, zmrazili takisto kontakty s diplomatmi a z našej strany sme suspendovali všetko, čo sa týkalo programov s vládou. Nesuspendovali sme len programy týkajúce sa civilnej spoločnosti, občanskej spoločnosti. Uh, to je jedna vec. Pán Weigl, už národné menšiny, pán Weigl, viete, v, Európs- v rámci Európskej únie je konvencia dosť ťažká. Máme medzinárodné, medzinárodné dohovory, ktoré je potrebné dodržať, ale dodržať z obidvoch strán. To je moja odpoveď. To, um, I've... Pokiaľ ide o Irán, myslím, že som uh, povedala, že Eh, sú tu eh, mnohé myšlienky, ako napríklad možnosť eh, víz a podobne. Ešte tam nie je nič uzavreté. A potom, pokiaľ ide o piráctvo, je to nový strašný fenomén, kto by si bol pomysel pred pár rokmi, že k tomuto dôjde, ale myslím si, že dôležité je, aby sme nebojovali iba proti piráctvu na mori, ale aj mimo. A E, toto práve moji kolegovia Michel e, a ostatní e, robia. Aj na somalskom pobreží máme obrovské programy, bojujeme proti chudobe a podobne. Nemôžeme žiaľ robiť všetko, ale som rada, že Európania začali pracovať na Atalante a to je naozaj prvý vynikajúci krok, ako spolupracovať aj teda na mori. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka. E, naša diskusia bola naozaj e, obsiahla, dotkli sme sa mnohých e, tém, mnohých detajlov, aj keď nás čas obmedzoval. Ja si myslím, že určite ste uspokojili tých, ktorí položili svoje otázky A samozrejme spomenuli sa aj určité scenáre, ktoré ešte nie sú uzavreté, e, ktoré ešte e, prebiehajú. Ďakujem vám v každom prípade za túto e, spoluprácu s nami, ktorá dnes dopadla tak veľmi dobre. Chcel by som vám ešte raz poďakovať za tento zaujímavý rozhovor. Máme e, teraz e, prerušené zasadnutie do 17. hodiny, kedy budeme e, pokračovať spoločne s delegáciou pri parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ s Moldavskom a budeme mať výmenu názorov s pánom Vladom Filatom. Takže o 15 minút sa tu opäť stretneme. Ďakujem. Colleghi, vi prego di... Kolegovia, poprosil by som, aby ste zaujali e, vaše miesta. Snažme sa byť e, presní, rešpektujme aj presnosť nášho hostia, e, premiéra vláda Filata, moldavskej vlády, aj ministra zahraničných vecí Moldavskej republiky. Dnes máme ako jediný bod programu eh, výmenu názorov našich eh, hostí s našimi hostiami a budeme zasadať spoločne s parlamentným výborom pre spoluprácu EÚ s Moldavskom. Zastupuje eh, tento výbor Molinka Makovej, naša kolegyňa, ktoré by som chcel zablahoželať k jej zvoleniu prednedávnom. nedávnom a teším sa eh, tomu, že budeme teraz spolupracovať. Eh, eh, naša spolupráca začína dnes a teda bude pokračovať v budúcich rokoch. Pán predseda vlády, pán minister, je pre mňa aj pre kolegov naozaj veľká čest, že ste nás poctili návštevou. Vláda Moldavskej republiky bola prednedávnom obnovená a vaša e, krajina len e, pred týždňom vám vyjadrila dôveru a teda e, spájajú sa veľké očakávania s touto skutočnosťou. Je to prvá vláda vašej krajiny po teda nezávislosti, ktorá chce, ktorá vlastne zlomila tú líniu E, teda nejde o komunistickú, e, e, prvú nekomunistickú vládu po komunizme, takže to je veľmi dôležitý moment v histórii a ja by som ho chcel na tomto mieste privítať. Pán premiér, vy E, sa zasadzujete teda za európsku e, integráciu veľmi silne a e, z vášho programu by som citoval ešte aj iné programy, ktoré predstavujú naozaj skutočnú výzvu pre vašu krajinu. Um, týka sa to teda aj vzťahov z EÚ a patrí k tomu aj snaha uh, uh, teda zničiť štátne monopoly. Uh, a teda po plánovanom hospodárstve e, komunizmu chcete e, v Moldavsku nastoliť, e, teda, teda posilniť trhové mechanizmy, aj finančné a hospodárske mechanizmy sa majú na to nastaviť. Takisto chcete zlepšiť aj poľnohospodárstvo a jeho fungovanie, chcete zlepšiť vzťahy a spoluprácu e, s susedskými krajinami Moldavska, obzvlášť s Rumunskom a e, aj vyriešiť e, existujúce teritoriálne problémy. My si vážime tieto ciele a vašu vôľu teda mnohé veci obnovovať a meniť a budeme sa snažiť e, prispievať aj z našej strany, aby sa vám e, podarilo uspieť pri týchto výzvach a aby vaša krajina naozaj mohla aktívne participovať e, teda na vývoj Európy. Ďakujem vám teraz týmto, ukončím môj príhovor a odovzdám slovo vám. Nech sa páči. Romana. Pán predseda, chcel by som eh, hovoriť po rumunsky, ak dovolíte. Moldavská republika má za sebou pomerne eh, krátke, a dramatické eh, obdobie. Vy ste spomenuli, že Teraz v Kišinau e, začala e, vládnuť prvá demokratická vláda. Ja som mal tú veľkú česť, že e, môžem patriť, že som mohol patriť do tejto vlády. Išlo o vládu medzi, teda od roku 1999 rovnako aj môj e, kolega, ktorý tu so mnou e, sa spolu podielal na tejto prvej e, vláde, ktorá si už vtedy stanovila za cieľ európsku integráciu. Ehm, zahájili sme aj potrebné reformy na toto, ale žiaľ, komunistická strana už po jednom roku vlády potom prevzala moc do svojich rúk a získala aj ústavnú väčšinu a teraz o 8 rokov neskôr táto vláda Ehm, teda, ehm, ktorú, ktorú viedol pán e, e, Voronil, bývaný sovietský e, generál, skončila svoje fungovanie, ale v našej krajine vládla takmer 10 rokov, čo krajinu poviedlo do veľmi zložitej situácie, čo platí aj pre ľudské práva, aj občianské práva. Tu v sále vidím veľa ľudí, ktorí prišli do e, Kišinau v minulosti a ktorí poznajú situáciu. Vidím tu pána Kačeva, e, člena parlamentnej delegácie e, ktorá svojho času išla do Moldavskej republiky. Vy viete veľmi dobre, aká bola vtedy situácia. E, ho, hospodárstvo to boli monopoly tlač e, vlastne nepožívala e, slobodu a viac než milión občanov e, bolo nútených opustiť krajinu, aby si hľadali prácu v zahraničí, aby mohli vlastne zabezpečiť obživu svojim rodinám a sebe. V tomto čase nám ušlo veľa šancí, ktoré sa Moldavsku naskytli Ide tu aj o otázku e, približovania sa hodnotám európskeho priestoru, ale chcel by som spomenúť ešte jeden ďalší dôležitý bod. E, e, súvisí súvisí teraz s komunistickou vládou. nechcem teraz hovoriť o zavádzaní víz pre rumunských občanov. Um, E, tento, toto dramatické obdobie hneď po voľbách 5. E, e, apríla sa veci vlastne ešte zostrili, boli ostrejšie, než boli predtým, pokiaľ ide o vzťahy s Rumúnskom alebo voči Rumunom. A z pokojných demonstrácií sa stali e, násilné demonstrácie, niektorí e, e, takisto Niektorí prišli dokonca aj o, o život. ďakujem e, Európskej únie za podporu. Uznesenie e, Európskeho parlamentu svojho času predstavovalo naozaj podporu pre e, spoločnosť v Kišinau. Bola to pre nás príležitosť naozaj zotrvať v odpore a Samozrejme, najprv bolo e, potrebné e, zopakovať voľby, ktoré predstavovali e, veľkú záťaž pre Moldavsko, boli spojené s, veľkým, s veľkými nákladmi. A Mali sme aj pozorovateľov z Európskeho parlamentu, e, voľby prebehli viac menej e, slobodne a v Republike Moldavsko e, sa napokon skonštatovala, skonštatoval teda dobrý priebeh. A teda výsledkom týchto volieb bolo, že štyri parlamentné strany vytvorili teraz koalíciu, ktorá nie je komunistická, ktorá je za európsku integráciu. Predsedom, e, Európs- e, predsedu Európskeho parlamentu e, už máme zvoleného od piatku minulého týždňa a vláda Moldavskej republiky v piatok minulý týždeň tiež nastúpila do svojej funkcie A teraz nám ostáva už len zvoliť prezidenta Moldavskej republiky. Ústava našej krajiny hovorí o tom, že na voľbu prez, prezidenta je potrebných 61 hlasov poslancov. Naša koalícia ich má 53, to znamená, e, potrebujeme ešte 8 hlasov. Doteraz sme ešte e, vôbec nekomunikovali s členmi komunistickej strany, čo vytvára veľké napätie. A tiež e, hrozí, že bude potrebné znova zopakovať e, voľby, ale ústava hovorí, že dvakrát za rok nie je možné zopakovať voľby. To by teraz znamenalo predčasné voľby na budúci rok a to by predstavovalo ďalšiu finančnú záťaž pre našu krajinu. O to viac, že pro predchádzajúcej vláde sme naozaj zdedili prekernú hospodárskú situáciu. Náš rozpočtový schodok e, nemá precedensu. Podľa našich e, prepočtov koncom tohto roka e, bude predstavovať 12, viac než 12 HDP. Je to rozpočtový schodok, ktorý je spôsobený nečinnosťou E, počas obdobia krízy. Kroky, ktoré sa v tom období e, podnikli, predstavali vlastne e, predvolebnú kampaň. A cenu za to budeme musieť ešte zaplatiť. Budú to občania, ktorí budú musieť zaplatiť za tieto kroky bývalej komunistickej vlády v Kišiňove Mohol by som teda dopodrobne analyzovať e, tento schodok a jeho príčiny, ale myslím, že by to e, teraz e, v tejto chvíli nebolo užitočné. Treba sa zamerať na riešenia a zdroje, z ktorých by bolo možné ho zafinancovať tak, aby E, nám nechybali peniaze v oblasti miest alebo dôchodkov, aby sme neumožnili komunistickej strane, ktorá 8 rokov v Moldavsku vládla, aby vyšla z tejto situácie výťazne, aby e, nemohla ukazovať prstom um, na nás, argumentovať, že nemáme žiadne hodnoty. Takže my uh, sa veľmi spoliehame na podporu Európskej únie a Európskeho parlamentu Um, aby sa nám takýmto spôsobom podarilo prekonať všetky uh, potiaže. A nemám teraz na mysli iba rozpočtový schodok, ale aj uh, teda o, ide o posolstvo pre občanov Moldavska. Potrebujú jasnú perspektívu pristúpenia k Európskej únii. Ak dovolíte, uh, ja by som takto mohol pokračovať ďalej ale myslím si, že by bolo vhodnejšie, keby sme viedli diskusiu. Takže by som vás poprosil, aby ste mi eh, položili otázky, ja na ne budem eh, postupne na ne odpovedať. Nechcem viesť zbytočne dlho nezaujímavý monológ. Takže ďakujem za pozornosť zatiaľ. Ďakujem vám, pán premiér. Teraz má slovo kolegyňa, e, ktorá predseda parlamentnému výboru pre spoluprácu EÚ s Moldavskom, Monika Makovej. Thank you very much. E, veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia, vážený pán premiér. Budem pokračovať v Rumunčine. E, veľmi stručne by som predstavila niekoľko bodov, to, čo, o čom budem hovoriť Predovšetkým by som vám chcela zagratulovať za jednotu, ktorú ste ukázali pri hlasovaní v apríli. Bolo to veľmi dôležité byť zjednotený, aby sa dosiahli ciele, ktoré ste vytýčili v programovom vyhlásení vlády a aby ste mohli zrealizovať reformy. Máme podporu Podporujeme vás aj my a tešíme sa, že zrealizujete pod reformy, ktoré, vaše kraj, ktoré vaša krajina potrebuje, napríklad vo verejnej administratíve, systém spravodlivosti a súdov, policia, otázky ľudských práv, ktoré majú byť rešpektované, alebo opatrenia, ktoré zaručujú nezávislosť vysielacích médií, posilnenie princípov právneho štátu. Všetky tieto témy potrebujú reformy. A v Moldavsku naozaj aj spoločnosť ako taká mm, je mnoho oblastí, v ktorých treba reformy. Samozrejme, že neveríme, že by sa za noc mohli udiať zázraky. Myslím si, že ste veľmi jasne povedali Moldovčanom, že nebude možné všetko rýchlo uskutočniť a že je dôležité byť realistami. občania Moldavska aj my v Európskom parlamente veríme, že treba mať politickú vôľu, ktorá súvisí s istou mocou, ktorá sa potom dá pretransformovať do aktivít. Ale tieto aktivity musia byť naplánované. Nepôjdem teraz do podrobností, ale myslím si, že potrebujeme konkrétne plány pre každú jednotlivú obra- oblasť reforiem. Občania aj európske inštitúcie vedia, aké ciele máte na mysli, ako ich chcete dosiahnuť, aké sú náklady na dosiahnutie týchto cieľov a aké sú možné opatrenia a kroky, ktoré treba vykonať. Je dôležité, aby všetko bolo transparentné a predpovedateľné, len vtedy je možné uskutočniť transformáciu celej krajiny. Som si istá, že tieto reformy uskutočníte s pomocou a podporou odborníkov z EÚ, pretože ste už vytýčili akčný plán. Opäť by som chcela zdôrazniť, že Európa vám prejavuje plnú podporu pri uskutočňovaní reforiem a pri dohode s Európskou úniou môžete s našou podporou rátať. Postup vstupu do EÚ je veľmi dôležitý, pretože prinesie naozaj zmenu pre kandidátsku krajinu. Preto je také dôležité, aby tieto zmeny sa udiali a ide to o jednu praktickú vec. Parlament Moldavskej republiky ustanovil výbor pre európsku integráciu a zahraničné vzťahy. Takýto výbor môže pomôcť v spolupráci s delegáciou pre Moldavu Európskeho parlamentu. Ďakujem vám, pani predsedníčka, za váš vstup. A teraz pani podpredsedníčka, pán podpredseda Pasku má slovo, nech sa páči. Vreau să salut și faptul ați câștigat alegerile. Áno, ďakujem. Rád by som vás pozdravil, vážení páni, a dovolte mi, aby som vám poblážal k vášmu volebnému víťazstvu. My sme radi, že sme možno nejakým spôsobom prispeli k tomu, že sa voľby skončili takto. Očakávania, ktoré sú kladené na vašu vládu, sú veľké Tie očakávania sú na jednej strane aj u občanov Moldavska, ktorí žijú v obťažných podmienkach, ale aj očakávania sú občanov Európy. Vašou prvou úlohou je samozrejme postarať sa a vyriešiť eh, hospodárskú situáciu. A tu chcem apelovať na mojich kolegov, ktorých chcem žierať o pochopenie eh, v súvislosti s reformami musíte si uvedomiť, že prvotnou prioritou musí byť riešenie bežných problémov obyvateľstva. A tak ako pani predsednička povedala, je potrebné dopotrebné naplánovať reformy, ale e, jednoducho prvou starosťou musí byť a vás, pani, riešenie e, starostí a problémov obyvateľstva. Myslím si, že nakoniec budete musieť e, otvoriť dialog s komunistami, pretože oni takisto pochopia, že len v spolupráci s vládou e, sa budú môcť vyriešiť e, tie problémy, ktoré sa týkajú všetkých zúčastnených strán. A čo sa týka vnútornej stability, ktorú potrebujete, chcem povedať, že môžete sa spoľahnúť na Európsku úniu. Európska únia vie, že obyvateľia Moldavska očakávajú podporu, tá, túto podporu aj dostanú. A ja by som chcel vyjadriť nádej, že pokiaľ sa mm, z ruskej strany nedostanete, e, z ruskej nedostanete priaznivý postoj, tak že neutrálny. Budeme stať pri vás a veľa šťastia do budúceho funkčného obdobia. Ďakujem, pán Pasko. Teraz e, pán, e, pani Weber. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, să-l felicit pe domnul prim-ministru pentru poziția pe care o are acum. Predovšetkým by som vám chcela zagratulovať, pán premiér, k vášmu postu, ktorý teraz zastávate v Moldavsku. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu som bola členkou delegácie, ktorá pozorovala voľby v júli. Musím povedať, že som, že na mňa veľmi zapôsobilo, keď som sa zhovarala s občanmi. Verili, že nové voľby prinesú zmeny a že Moldavsko je zrelé na zmeny. Samozrejme, že máte pred sebou výzvu a ťažkú situáciu. Ak vezmeme do úvahy zložité hospodárske pomery, a človek má až pocit, že ešte treba jednu volebnú kampaň, aby ste presvedčili svojich občanov, že je znova treba mať voľby. Dúfajme však, že tieto predčasné voľby, ak by sa aj konali, že ich znova vyhráte vy, pretože takéto voľby by sa organizovali inak a ľudia by si uvedomili, že okrem komunistickej strany naozaj je alternatíva iných strán v Moldavsku. Budú, mo, mohli by mať možnosť zoznámiť sa s týmito stranami cez mass televíziu. A ak by boli tieto predčasné voľby, čím skôr, my tu v Európskom parlamente by sme Ehm, museli presvedčiť ostatných, že nie sú preto predčasné, že by Moldava bola nestabilná, ale preto, že procedurálne záležitosti sa nedali obísť nejakým iným spôsobom. Čo môže Európska únia urobiť, okrem toho, že ukáže otvorenosť, otvorený prístup k Moldavsku? Myslím, že prvým krokom by mohla byť zmena vízového režimu, ktorý platí pre Moldavcov. Myslím si, že výbor pre zahraničnú politiku Európskeho parlamentu tu má svoju rolu. Delegácia Európskeho parlamentu pre Moldavu a výbor pre občianske slobody LIBE majú takisto svoju úlohu. A tieto tri Inštitúcie by v súčinnosti mohli zabezpečiť, aby sa Moldavčania mohli voľne pohybovať po územiach Európskej únie. Lebo si e, viem celkom ľahko predstaviť, že európsky občania e, budú masovo cestovať po Európskej únii. Každý, kto navštívil Moldavsko, možno by mohol nadobudnúť taký dojem, ale treba pochopiť, že každý sa cíti doma, iba vo svojej domovine. Takže si nemyslím, že by sa Moldavci sťahovali z Moldavska von, keď zmeníme vízový režim. Práve naopak, podľa mňa zrušenie víz eh, alebo zmekčenie vízového režimu by mohlo vyslať pozitívny signál a Moldavci, ktorí by sa mohli voľne pohybovať po EÚ, Mm, potom by sa mohli rovnako slobodne vrátiť domov do Moldavska s obohatení európskymi hodnotami. Myslím si, že to by mohlo priniesť navodiť zmeny a zmeniť postoje v Moldave. Želám vám všetko najlepšie vo vašej práci. Veľmi pekne ďakujem. Teraz pani Lozing. Áno, vážený pán, predseda, pán prezident, ja mám dve otázky, ktoré sa týkajú neutrality. Uh, Moldavska. Článok 1 ústavy predpisuje neutralitu. Čo sa týka správ, tak e, sa má zlepšiť vzťah k NATO a medzi iným aj spolupráca e, mierové, v rámci mierového partnerstva. Takže, takže snažíte sa o členstvo v NATO a bola by možná uh, nebolo by, nebolo, nebola by spolupráca s NATO jednoznačné porušenie článku o neutralite. Ako ďalej, máme tu určité správy, aby ste to tiež naznačili vo vašom prejave, že sa e, snažíte o čo najrychlejší vstup do Európskej únie. Nie je Európska únia aj vojenským e, združením pretože v Lisabonskej zmluve sa uvádza, že v prípade ozbrojeného e, napadnutia územia iného, jedného členského štátu musia všetky ostatné členské štáty ho všemožne podporiť. A to je článok z Lisabonskej zmluvy, takže to sú moje otázky na vás. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea țării. Áno, ústava Moldavskej republiky hovorí a teda ukotvuje o neutralite, ale tá istá ústava počíta s tým, že právo na zmenu tohto štatútu, štatútu neutrálnosti, prináleží občanom Moldavska. My sme hovorili, že my chceme si prehlbiť naše vzťahy s NATO, no a chceme prejsť takisto určitým obdobím, kedy budeme občanov Moldavska informovať o tom, aké má na to význam. Nesmieme zabudnúť na to, že občania Moldavska majú určité vnímanie na to, ako nepriateľskú, vnímajú ho ako nepriateľskú alianciu. Je to výsledok pôsobenia médií, kde ehm, má ruskú dominanciu a takisto ruská tlač, vieme veľmi dobre, má svoj vlastný prístup k NATO. Ale domnievame, domnievame sa, že Eh, a nedomnievame sa, že eh, toto ustanovenie našej ústavy by malo byť vyťasené, vytesané do, do kameňa, že by ho mali takto vnímať. Občania Moldavska sa budú môcť rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny aj v tejto eh, oblasti. Pán Bazesk, pani Bazesku pán premiér, pán minister zahraničných vecí. Ja by som vám chcela najprv zablahoželať k vášmu víťazstvu vo voľbách a e, k vášmu úspechu k, pri zostavovaní pro európskej vlády a zároveň by som vám chcela blahoželať k tomu, že ste anulovali nepriateľský právny akt predchádzajúcej vlády to bolo zavedenie víz pre rumúnskych občanov. Ja Moldavsko dobre poznám a chcela by som sa opýtať na dve veci, aká, ako vidíte budúcnosť vzťahu medzi Moldavou a Rumunskom a takisto, čo chcete urobiť preto, aby ste zabezpečili nezávislosť tlače. Je veľmi známe, veľmi dobre známe, že v minulosti bola sloboda tlače obmedzovaná, niektoré mediálne inštitúcie boli ohrozované, respektíve uh, boli dokonca zničené. Pán Severín ako ďalší rečník. Áno, ja by som rád povedal, eh, len eh, rád povedal niekoľko slov, ja nemám otázku pre vás. Moje také prvé posolstvo je nasmerované na kolegov, ktorí sú prítomní v tejto sále, pretože dnes si vypočujeme veľa hlasov z Rumunska ale Moldavsko je niečo, čo by malo zaujímať celú Európsku úniu a ja dúfam, že v budúcnosti budeme môcť posilniť túto predstavu, že potrebujeme Moldavsko nielen ako susednú krajinu v rámci Európskej únie, lebo vzťahy s Moldavskom e, musia zaujímať všetkých a nielen niektoré členské štáty e To je jedna vec. Druhá vec, pán premiér, pán minister. Vy ste vytvorili alianciu pre európsku integráciu. My sme tomu veľmi radi a domnievam sa, že váš záujem o Európe, o Európu, váš záväzok by mal byť zároveň aj záväzkom Moldavskej republiky. A keď to hovorím, tak mám na mysli potrebu konsolidácie hospodárskej, územnej a kultúrnej súdržnosti v krajine. Vy potrebujete Moldavsku verejný priestor, v rámci ktorého by mohli občania slobodne diskutovať o svojich problémoch a mohli by si stanoviť spoločné prioritu priority. Tretiu eh, vec by som rád adresoval moldavskej opozícii, teda komunickej strane, je potrebné povedať, že oni sú súčasťou pluralitného systému v, Moldavskej, v Moldavskej republike. A tak ako každá opozičná strana v eh, demokratickej krajine. A pokiaľ by sa pokúšali uh, robiť nejak dílov čarodenic a, a stavať sa proti vláde. To by znamenalo, že komunistická strana vypadne z tej politickej šachovnice v Moldavsku. Je potrebné sa staráte aj o politickú súdržnosť, čo predpokladá aj dialog s opozíciou. Ja by som vás chcela povzbudiť k tomu, aby ste viedli tento dialog tak, aby vaša opozícia nemohla viesť kampáne na podkopanie kišnievskej vlády. A e, zároveň sa domnievam, že je absolútne potrebné, aby Európska únia zaviedla plán hospodárskej podpory, ekonomickej podpory pre Moldavsko my to my môže Moldavsku samozrejme môže poskytovať rady a podporu v oblasti demokracie, ľudských práv a integrácie. Ale pokiaľ táto krajina nedostane z našej strany zásadnú hospodárskú, ekonomickú pomoc, mm, alebo prípadne aj pomoc, e, ktorú by sme si dohodli s Ruskou federáciou, potom bude tá krajina ohrozená, pretože chudoba nikdy nenapomáha zavedeniu demokracie. Domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, dragi colegi, vă felicit pe... Áno, ďakujem, pán predseda. Pán premiér, pán minister, chcem vám zablahoželať k vášmu zvoleniu a za vaše výsledky v posledných mesi- eh, mesiacoch. Teraz máme v, v Moldavsku konečne demokratickú vládu, ktorá môže túto krajinu priviesť k väčšej miere zblíženia s Európskou úniou. Samozrejme, nebolo to jednoduché, musíte, museli ste preukázať jednotu vtedy, kedy komunisti potrebovali len jeden jediný hlas na to, aby si zvolili prezidenta. Takže sa skutočne uh, prejavila vaša odhodlanosť a odlaha, odvaha, s ktorou ste išli do volieb a pomohlo to tak vám, ako aj občanom vašej krajiny. Chcel by som vám pripomenúť, že sa tu nachádzate v Európskom parlamente, teda v inštitúcii, ktorá najviac zo všetkých podporovala zmenu postoja voči Moldavskej republike, pretože po vážnych porušovaniach, ľudsk- porušovaniach ľudských práv, ku ktorým uh, vo vašej krajine dosť dochádzalo, rada a komisia zastávala skôr také vágne stanovisko. Ale tu my v parlamente, my sme hovorili náhlas, že Európska únia predsa nebude tolerovať zadržiavanie a mučenie a zneužívanie a porušovanie ľudských práv. Samozrejme, ste v, vo veľmi ťažkej hospodárskej situácii. Európska únia vám musí pomôcť a musí umožniť takúto pomoc a medzinárodná mienka očakáva ale od vás určité dôležité zmeny. Takže ja mám v tejto súvislosti na vás tri otázky. Za prvé, čo sa zmení v politickom postoji moldavskej vlády eh, v oblasti eh, vzťahov s Európskou úniou? Potom otázka, ktorá trápi našich partnerov v Európskej únii. Je potrebné vedieť, či mienite zrealizovať nejaké opatrenia na lepšie zabezpečenie hraníc. A potom Podnestiersko. Je potrebné, aby sme vedeli váš názor na tento región a či by ste akceptovali európsku misiu na udržanie mieru v tomto regióne. Ďakujem, pán Lizier. E, Ďakujem, pani predsedničanci. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Ja chcem povedať, že nie som z Rumunska, ale chcela by som povedať, že tu, v tejto sále a v celej Európskej únie máte veľa priateľov. Ja by som sa chcel priznať do určitej, um, um určitej chyby. Ja som pred niekoľkými mesiacmi uh, príjmal ako člen e, parlamentu Polska príjmal delegáciu z Moldavska. My sme si s Poliakmi vtedy povedali s mojimi kolegami, no bože, koľko vody ešte pretečie, kým sa tam niečo zmení, ale našťastie sme sa mýlili. Ja by som sa vás chcel opýtať na hospodárske otázky, pretože my z demokratickej strany vás e, považujeme za e, zároku a garanciu demokracie, ale my vieme z našej krajiny, že to je len začiatok, pretože tá najťažšia časť je ešte pred vami. Vieme, že veľa hospodárskych analytikov a ekonomov hovorí, že Moldava bez vonkajšej pomoci nebu- nie je v stave riešiť svoju krizovú ekonomickú situáciu. My vieme, že e, Svetová banka, aj USA, aj Európska únia vám už prislúbili určité, určitú pomoc, ale jedno ma zaujíma, pretože vy ste mali e, úver z e, Ruska, hovorilo sa o tom, e, že je to úver, ktorý je sprevádzaný určitými politickými ústupkami. A preto sa chcem opýtať, a akú e, zahraničnú politiku voči Rusku chce vláda pana premiéra, teda vaša vláda, pán premiér, e, robiť. Ďakujem a po druhom kole vstupov opäť rozdávam slovo pánovi premiérovi. Ceea ce ține de relațiile cu România. Vom avea relații firești. Pokiaľ ide o vzťahy s Rumunskom, Prajeme si také vzťahy, ktoré by zohľadňovali našu minulosť, ale aj budúcnosť. A myslím, že na vašu otázku som už odpovedal. Pokiaľ ide o médiá v Moldavskej republike, chceme zaviesť legislatívu alebo E, respektíve e, uplatňovať ju, pretože už e, bola prijat, prijatá správna legislatíva, ide akurát, aby sme tieto zákony správne implementovali. Je potrebné dodržiavať zákon pre audiovíziu, zabezpečiť nezávislosť televízie a zaviesť verejnoprávny televízny kanál, ktorý by informoval a nemanipuloval mienkov občanov. Teraz, aby som odpovedal pánovi Bušojovi. A takisto zareagoval aj na e, otázku týkajúcu sa podpory Európskeho parlamentu po e, voľbách v apríli. My sme požiadali o podporu E, pretože sme e, e, sa chceli dopracovať k pravde a myslíme si, že tú pravdu, teda mali právo poznať všetci, obe strany, medzinárodné spoločenstvo aj Moldavčania. Zaviazali sme sa nasadiť parlamentný vyšetrovací výbor. Požiadali sme o podporu Európskej únie aj Rady Európy. Obratili sme sa na expertov, ktorí pomáhajú eh, v tomto vyšetrovacom výbore. Eh, tento výbor bude pracovať tak dlho, ako to bude potrebné eh, na to, aby vypracoval správu ohľadne toho, k čomu vlastne došlo v apríli. Bude to vlastne správa pre Moldavcov a pre medzinárodné spoločenstvo. tí, ktorí sa dopustili tých strašných e, činov v apríli, musia byť potrestaní, aby sa takáto tragédia už nikdy nezopakovala. A pokiaľ ide o európsku integráciu a spoluprácu, e, počas minulej vlády e, sme tu poznali iba prehlásenia. Teraz je potrebné sľuby zrealizovať a záväzky pretaviť do praxe preto sme e, vytvorili Alianciu pre európsku integráciu. Nazvali sme ju tak, pretože nám je jasné, že proces európskej integrácie predpokladá najprv vnútorné reformy. Hovoríme o európskej integrácii, ale sme si vedomi toho, že e, musíme začať s reformami v našej vlastnej krajine. Je to dôležité nielen pre EÚ, je to predovšetkým dôležité pre moldavských občanov. A pokiaľ ide o bezpečnosť hraníc, potrebujeme podporu Európskej komisie, E, myslím teraz na misiu e, EUBAN, ktorá nám pomôže zabezpečiť bezpečnosť na hraniciach s Ukrajinou. Táto e, misia a jej činnosť by sa mali ďalej zefektívniť. A pokiaľ ide o jednotky na udržanie mieru, Toto je tiež jeden z cieľov, ktorý navrhujeme. Dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť samozrejme so súhlasom všetkých strán a tu opäť bude potrebná pomoc Európskej únie. Pokiaľ ide o prostriedky, e, ktoré by nám Ruská federácia dala k dispozícii, tie prvé čiastky, ktoré sa spomínali, boli vo výške 500 miliónov eur. Potom sa hovorilo o 150 miliónoch. Musím povedať, že ale išlo predvolebné prostriedky, ktoré mali posilniť imič komunistickej strany eh, v Moldavsku. Bol to krok, ktorý mal byť tajný. Eh, až včera ma informoval minister financí o niektorých podrobnostiach ohľadom tohto projektu, alebo teda skôr návrhu. Išlo teda o 150 miliónov dolárov pre obdobie 15 rokov. Mal sa z toho financovať rozpočtový schodok. Samozrejme, písomné dokumenty nehovorili o politickej cene, ktorá e, sa za to musela zaplatiť, pretože takáto cena e, sa e, do zmluvy nedá vpísať. My sme povedali, E, že takýto úver by nás ešte stále zaujímal, pretože by Moldavsku pomohol. A toto sme, posolstvo sme aj tlmočili ruskej strane a prezident Ruskej federácie e, nás e, navštívi a budeme s ním rokovať o tom, či by sa tento návrh mohol zrealizovať. A pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskou federáciou, budeme mať vzťahy profesionálne, pragmatické, Eh, emócie sa pokúsime eh, odložiť bokom a uistujem vás, že vo vzťahoch s Ruskom ostaneme, eh, zachováme si dôstojnosť, to je v záujme Moldavska. Ďakujem pekne a slovo má pán Breda. Domnule prim-ministru, vă felicit și eu pentru desemnarea dumneavoastră. Ďakujem a ja by som vám zagratuloval k vášmu volebnému úspechu. Rád by som vyjadril želanie. Dúfam, že perspektíva integrácie bude zrealizovaná oveľa rýchlejšie než inde napríklad, než v Rumunsku. Nám to trvalo 10 rokov, odkedy sme vytýčili si cieľ prístupu k EÚ a dostali sme sa sem. Dúfam, že vám sa to podarí rýchlejšie. Teraz k rozpočtovému schodku. Ten je naozaj veľký a politické signály, ktoré prichádzajú z Moskvy, to je tiež ďalšia vec. Napríklad dnes, ktoré prišli z Moskvy. A po tretie, plánujete, aby sa migrujúci robotníci vrátili do Moldavska? Ďakujem, pán Preda. A teraz pán Fan Balan Ďakujem, pán predseda. Aj ja gratulujem priateľom z Moldavska za to, že znovu nastolili demokraciu. Prekonali ste obrovské prekážky a som hrdý nielen na úrovni Moldavska, Rumunska, ale aj na úrovni Holandska, ktorý my v Holandsku sme s vami spolupracovali a pomáhali vám. Hovorili sme o Zadnestersku, o tejto renegátskej provincii. Táto vláda, ktorá nie je uznaná e, v Zadnestersku prepojená s Ruskom priamo, alebo má aspoň akú takú autonómiu? A čo môžeme urobiť my ako Európska únia, aby sme e, nejaké riešenie pomohli nastoliť? Mohli by ste nám to objasniť? Ďakujem. Ďakujem. Pán Van Balen, teraz pán Šuc. Pán premiér, pán minister zahraničných vecí, ja vám môžem zaželať iba veľa úspechov vo vašom úzeli stabilizovať a modernizovať vašu krajinu a priblížiť ju k Európskej únii. Sami ste povedali, že e, budúci rok e, počítate e, možno s ďalšími voľbami, aby ste vyšli z tejto politickej patovej situácie. Čo zamýšľate urobiť na to, aby ste viac zainteresovali aj tých Moldavcov, ktorí žijú v zahraničí? Pretože pokiaľ ja viem, volebná účasť e, práve tých Moldavcov, e, ktorí žijú v zahraničí, bola v tých posledných voľbách veľmi nízka. Ďakujem, pán Šulc. Slovo má kolega Tanok. Uh, Ďakujem, pán predseda. Som osamelý podporovateľ e, Moldavy pri transatlant politických ašpiráciách a chcela by, chcel by som zagratulovať k návratu k demokracii. Včera som sa vrátil z Ukrajiny, kde je otvoreným tajomstvom, že očakávajú multimiliónovú pomoc v dolároch od Číny, pretože vláda pani Timošenkovej nemá dostatok eh, finančných hotovostných prostriedkov. E, Čína rozšírila svoju veľkorysosť aj na Moldavsko, ktoré tiež dostalo veľa hotovosti. Mohli by ste nám povedať e, viac o tejto pomoci a aké je politické pozadie a možné záväzky, ktoré súvisia s týmito čínskymi peniazmi, ktoré prichádzajú v veľkých kvantitách do všetkých krajín, ktoré obklopujú Ruskú federáciu? Druhé kolo sa týmto končí. Slovo dám ešte pánovi eh, premiérovi, potom budeme mať tretie a posledné eh, kolo otázok a odpovedí. Urmează să încheiem acordul cu Fondul Monetar Internațional. Va fi un exercițiu deloc ușor. Ďakujem. Ideme dosiahnuť dohodu s Medzinárodným menovým fondom. To plánujeme, ale nebude to ľahké. Základné podmienky sú politické, sú tu isté nuancy, ktoré musíme splniť. A nie vždy sú to tie najdôležitejšie faktory, sú tu aj parametre, ktoré musíme splniť. Vyslali sme nevyhnutné posolstva a signály v príslušných smeroch, ale naše diskusie v, s zástupcami Európskej komisie dúfajme budú viesť k otvorenému a flexibilnému prístupu k Moldavsku Inak by sme museli zaplatiť veľké spoločenské bremeno, ktoré by možno sme neboli schopní uniesť. A práve preto sme sa dali do procesu vyjednávania, ktorý nám umožňuje postaviť sa správnym spôsobom k týmto vyjednávaniam. Mali by sme mať na mysli iné možnosti financovania, ktorými sa snažíme zaplatať rozpočtový deficit. v závislosti od rozličných finančných prostriedkov, ktoré dostávame z externého prostredia, prispôsobíme a vylepšíme náš rozpočet na strane výdavkov a pokúsime sa dostať e, tento rozpočet do vyváženého stavu medzi výdavkami a príjmami. Čo sa týka politických signálov prichádzajúcich z Ruskej federácie, žiadne sme nezaznamenali, aspoň zatiaľ. Myslím, že čakajú, čo sa stane v Moldavskej republike a dúfam, že keď e, si prediskutujeme 7. a 8. oktobra v Kišineve tieto veci, budú priame rozhovory s Rusmi a že niektoré veci sa dozvieme priamo od nich. Nie všetko, čo robíme, závisí od e, informácií, ktoré dostaneme cez komunistickú stranu. Dostávame cez komunistickú stranu, kde prebieha veľa špekulácií. To isté na strane médií, ktoré sú ovplyvnené Moskou alebo sponzorované komunistami. Čo sa týka návratu e, Moldavčanov, ktorí pracujú v zahraničí, samozrejme, že by sme chceli, aby sa vrátili domov ale musíme im ponúknuť najprv lepšie životné prostriedky, lepšie pracovné miesta a inštitúcie, ktoré fungujú. Musíme im pomôcť slušný životný štandard, životnú úroveň v našej krajine. A čo sa týka Zadnesterska, a či tam je autonómna vláda, alebo či tam je vláda ovplyvňovaná Kremľom, ak by sme to takto mohli sformulovať, uh, Vláda Zadnesterska dostáva priamu podporu od e, Ruskej federácie. To nie je žiadnym tajomstvom. A táto podpora prichádza e, v priamých finančných prostriedkoch, ktoré prichádzajú jednoducho priamo z Ruskej federácie. Naši občania, ktorí žijú v zahraničí, budeme novelizovať e, volebný zákon. Samozrejme, že elektronické hlasovanie by bolo tou najlepšou možnosťou. Teraz prebieha veľa diskusí na túto tému, aby sa zamedzilo falošným výsledkom a možnosti zneužitia. Treba veľmi jasne povedať, že v rámci moldavských zákonov moldavský občan má právo hlasovať bez ohľadu na to, kde práve pracuje alebo žije vo svete a zabezpečíme, aby existovali miesta, kam prídu vo svete Moldavci voliť. Teraz k Číne. Počas volebnej kampane v Moldavsku presakovali tieto informácie čínskych investícií v miliónoch, miliardách dolárov. Možno, že z tohoto istého zdroja pochádzajú aj vaše informácie. Spýtam sa súčasného ministerstva financí, aby mi poskytol pod, informácie o tejto možnej pôžičke, ale podľa mňa takýto kontrakt neexistuje. Uvidíme teda, čo je skutočne pravdou. Ak je to kontrakt, tak pravdepodobne to bude kontrakt, ktorý bude zahrňať investície do infraštruktúry, do budovania ciest a mostov a podobne. Nemáme však žiadne dôkazy, že by takýto návrh prišiel. Teraz financovanie Čínou alebo Ruskou federáciou. Radšej by sme prijali financovanie zo strany Európskej únie. Sme naozaj veľmi otvorení akejkoľvek investícii v Kišiňove. Dobre, ďakujem. Môžeme pokračovať v diskusii posledným kolom. Už ne, žiaľ nemôžem akceptovať viac než tých 5 e, rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Slovo má pán Kelam. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby e, som e, vás e, pozdravil v mene Rakúska. Myslím si, že sme veľmi radi všetci, keď sme sa dozvedeli, že proeurópska vláda sa dostala v Moldavsku k moci. A kolega Severín už povedal, že naozaj všetci potrebujeme, aby Moldavsko vstúpilo do eh, Európy, aby sa približilo Európe. Spomínali ste, že veľa času a príležitosti sa stratilo eh, za posledné roky a preto sme presvedčení, že eh, ľudia v Moldavsku si zaslúžia lepší život a demokraciu a my sme pripravení vám pomôcť tak, ako len môžeme. E, chcel by som e, sa spýtať na nové východné partnerstvo. Máte nejaké špeciálne programy, ako e, to tu využiť? Myslím teraz aj na otázku víz. A potom ešte Zanestersko. Ako to vyzerá s dlhodobým nelegálnym obchodovaním so zbraniami? Európska komisia pomáha pri kontrole hraníc, bolo spomenuté, ale zastavilo sa toto obchodovanie, alebo tam ešte stále prebieha. Ďakujem pekne. Honorevole, eh, grazie. Eh, Ďakujem vám. A teraz eh, pán Kačín. Chvála, gospod predsednik, grazie, signor prezidente. Nisem... Ďakujem pekne, pán predseda. Nie som e, Rumún, nehovorím ani rumúnsky, ani moldavsky, ale spomínam si na to, ako to vyzeralo počas legislatívneho obdobia, keď tu bola delegácia z vašej krajiny a jeden rumúnsky kolega povedal, že e, vašim jazykom hovorí veľmi e, zle a potom prešiel na iný jazyk a teraz všetci Rumúni s vami rozprávajú po rumúnske. Ja si myslím, že to je veľký pokrok a znamenie zlepšenia vzťahov s e, Moldavskou republikou a Rumunskom. Pán Filat, e, chcel by som e, vám vyjadriť úctu za to, že teda, teda že ste prišli k nám e, začiatkom tohto roku po, po aprílových voľbách aj po tých nasledujúcich. A bolo to veľmi odvážne od vás a určite to vydlaždilo cestu e, vzniku tej aktuálnej moldavskej e, koalície. Určite by bez e, týchto vašich krokov nebol Európsky parlament zareagoval tak, ako zareagoval. Chcel by som vám zablahoželať e, k vášmu víťazstvu, k vášmu um, úradu, ktorý teraz uh, požívate. Je to ale uh, veľmi ťažké víťazstvo, je, je, je niekedy ľahšie vyhrať, než uh, potom vládnuť. A z tohto dôvodu sa všetci musíme usilovať, aby sa Moldavsko stalo stabilnejším. Ľudia v Moldavsku sú zvyknutí na to, že inštitúcie v Moldavsku podliehajú prezidentovi. Chcel by som, pán premiér, preto na vás apelovať, aby ste teda boli takí flexibilní, ako to je len možné, aby, sa, e, aby čo najrychlejšie sa zvolil e, pre, e, prezident z akéhokoľvek z akékoľvek oblasti nech by pochádzal. Bolo by to vlastne znamenie, že ste flexibilní, otvorení a mám ešte pár otázok k hospodárskej situácii vo vašej krajine, ale myslím si, že najväčší problém je, že ľudia vo vašej krajine očakávajú hospodárske zázraky teraz a tu okamžite. A v čase finančnej a hospodárskej krízy očakávať hospodársky zázrak nie je realistické, ale je to legitimné. A ja si myslím, že váš úspech a vaše e, prežitie budú závisieť aj od našej solidarity do veľkej miery. A preto by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som apeloval na komisiu aj na radu, um, aby našli nejakú možnosť, ako konkrétne finančne a hospodársky pomôcť Moldavsku. To e, tu v Európskom parlamente môžeme iba podporiť, pretože e, pred, e, e, bez takejto pomoci nie, nie je tu nádej pre um, úspech. A pán premiér, chcel by som povedať, že v, te, v tejto miestnosti nie je nikto, kto by sa nechcel zasadiť za teritoriálnu integritu Moldavska, e, vrátane Zanestierska. Takže ďakujem pekne a e, želám vám e, plný úspech. Ďakujem pekne, pán Kačín. A slovo má teraz pán Grip. Byłem wraz... Pán premiér, keď som bol nieraz s kolegami na pozorovaní volieb v Kišneve, No, bolo to v lete, začiatkom augusta, a hovorili sme medzi iným aj s pánom premiérom, ako ako hodnotí tú situáciu, tak nič nepoukazovala na to, že sa na budúce stretneme ako s premiérom vlády. No a mm, my sme o tom hovorili a boli to vlastne sny pána premiéra, že by vytvoril demokratickú vládu, ale nebolo to podložené, že by tie demokratické sily boli také silné. A dnes vlastne kľúčová otázka eh, vo všeobecnosti, to sú prezidentské voľby a chcel by som sa opýtať, ako to vyzerá z vášho pohľadu. No ale to, čo najviac tlačí v Moldave, to je otázka toho dramatického denia v Podnestersku. No už vieme, tu sú určité, eh, sú tu určité veci, ehm, ktoré bránia, eh, bránia eh, plnoprávnemu začleniu do Moldavia. Ja chcem sa vás opýtať, ako to vyzerá a čo si o tom myslí obyvateľstvo, pretože to je dôležité, pretože e, vláda má určité očakávania, ale dôležité je, čo si o tom myslí, myslí obyvateľstvo. To je jedna vec. Druhá vec, to je reakcia e, tých mladých moldavských emigrantov, pretože to sú ľudia, ktorí vedia, ako funguje Európska únia, členské štáty Európskej únie, čo je vlastne takým, takouto istotou nových členských štátov v Európskej únie, pretože oni určite majú isté nádeje, majú entuziasmus, e, trem, temperament a sú ochotní podstúpiť aj také tvrdé zmeny. A myslím, že tu treba vnímať, pretože ten nízky podiel podiel mladých ľudí a pre všetkým aj emigrantov e, v, na voľbách, tak to o tom svedčí. O to o tom svedčí. Nebolo umožnený dokonca v jazd mnohých mladých ľudí alebo mladých emigrantov, tak aby sa mohli na voľbách zúčastniť. No a ja sa vás chcem opýtať, čo vy ako premiér vlády chcete zaobchádzať s východným partnerstvom. Uh, ktoré nástroje z tejto politiky východného partnerstva si myslíte, že by bolo dobre, aby čo najskôr začali pracovať um, v súvislosti s Moldavou, pretože toto je taký skutočný nástroj pomoci. Všetky ostatní môžu podmieniť isté roz, eh, určité, určité riešenia problémov a eh, potom toto, tá politika európskeho susedstva predsa len eh, tu je potrebné vnímať ako celkovú politiku Európskej únie. A e, posledná otázka, čo e, si pán myslí o, politiky, o politike um, spolupráce s Ruskom? Sú tu určité body, sú určité isté aspekty. Je to východný sused. On je určite Určite je to ťažký sused, ale musí dovoliť budovať demokraciu v Moldave. Takže čo si o tom myslíte? Eh, la parola Ďakujem, pán Gříb. A teraz má slovo pán e, Nikolaj. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să vă țin un discurs, domnule prim-ministru. Uh, Am să vă pun însă câteva... Ďakujem, pán predseda. Nemám v úmysle tu teraz robiť nejaké prejavy. Pán premiér, len vám chcem položiť niekoľko otázok. Pri všetkej úcte k vašej osobe. A vo vedomí toho, že váš mandát bude veľmi ťažký. Vy ste premiérom, ktorý bol demokraticky zvolený a ktorý na svojich Petrách nesie veľkú zodpovednosť. Ja vám želám veľa šťastie. To znamená, že aký je váš pohľad na Zadnestiersko a aký vývoj situácie predpokladáte v tomto regióne. Takisto Mm, sa vás chcem opýtať, čo očakávate od nás? Akú konkrétnu podporu očakávate od Európskej únie? A do akej miery by táto podpora mala byť poskytnutá rýchlo, pretože hospodársky, ekonomický vývoj v Moldavsku nie, Moldave nie je úplne jasný a uh, aké sú naliehavé projekty, pri ktorých potrebujete našu podporu. To znamená, že akú, aký, akú špecifickú podporu potrebujete vzhľadom na to, že vaša krajina teraz prechádza veľmi ťažkým obdobím z ústavného pohľadu a opakované voľby neumožňujú riešenie takýchto problémov okamžite. Ďakujem, pani poslankyňa Nikolaj. Slovo má kolegyňa Ungureanu a týmto by sme uzavreli aj túto diskusiu. Uh, Prepačte, že som sa oneskoril. Hlasovalo sa v inom výbore a elektronický systém hlasovania tam dosť úspešne zlyhal. Vidíte, že hovorím v angličtine, ale prejdem na iný jazyk, ktorý sa, ktorým sa hovorí viac než v jednej krajine a je to rumunčina. Vážený pán premiér, chcel by som využiť túto príležitosť predovšetkým na to, zagratulovať vám. Dokázali ste sa zbaviť požiadaviek na víza zo strany Rumunska. Tá požiadavka bola absurdná. Ale chcel by som sa spýtať, či máte plány vyriešiť situáciu štátnosti Moldavska štátu Moldavska. A ďalšia otázka, ktorú, na ktorú by som rád počul odpoveď, je, či sa pokúsite zaviesť pravidlá právneho štátu na základe aprílu, apríla 2009, ktorý si všimli niektorí pozorovatelia. Máme tu aj zástupcov komisie, ktorí vedia, o čo ide. Chcel by som, aby nám povedali niečo o pochybnej kvalite zásahu európskych pozorovateľov v Moldavskej republike. Naozaj potrebujeme reálne intervencie, politickú podporu, právnu podporu, odbornú podporu a finančnú podporu, priamu podporu a myslím si, že to treba poskytnúť priamo a nie cez tretie strany Moldavsku. Ďakujem.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 nemala mm, právo sa vysloviť pred e, pri predchádzajúcich schôdzkach momentálna vláda zastáva jasné stanovisko a my si prajeme realizáciu všetkých e, projektov, ktoré vyplývajú z východného partnerstva. Tieto projekty sú v záujme Moldavskej republiky. Čo sa týka obchodovania so zbraniami v Zadnestersku, ako viete, nemáme žiadnu právnu kontrolu nad týmto regiónom a nemôžeme sa k tomu teda vyjadriť. Čo sa týka našej vízie riešenia situácie v Zadnestersku, mm, ako si predstavujeme to riešenie, to by malo byť ukotvené v rámci ústavných rozhodnutí bude treba prejsť určitými etapami demokratizácie, dekriminalizácie tohto regiónu, demilitarizácie. Európska únia by mohla posilniť svoju úlohu a pomôcť práve pri riešení tejto situácie. Vláda sa pokusí zabezpečiť účasť celej spoločnosti na tomto procese. My si želáme, aby sme komunikovali s intelektuálmi, so všetkými, ktorí by mohli vyjadriť svoj názor tak, aby sme dosiahli integráciu ľudí a nielen území. Čo sa týka toho, čo Moldavsko očakáva od Európskej únie, to je otvorenosť. Moldavská vláda počíta s konkrétnymi krokmi. My nechceme zostať len v rovine slov. Samozrejme prebehne hodnotenie plnenia záväzkov na moldavskej strane a my dúfame, že Európska únia e, vyšle k moldavským občanom pozitívny signál. Čo sa týka tých naliehavých potrebných projektov, my potrebujeme pomôcť pri pokrytí rozpočtového schodku a takisto potrebujeme investície cezhraničné investície do infraštruktúry, teda externé. Čo sa týka komunikácie v takom či onom jazyku, no vieme veľmi dobre, že boli že boli um, zborené mosty, tak aby sa zabránilo komunikácie medzi Moldavskom a Rumunskom a Európskou úniou. A e, mosty sa znova vystávali. Nebolo to ale úplne dokončené, takže e, Moldavci dnes musia cestovať tie stovky kilometrov, keď sa chcú dostať do Rumunska. Takisto potrebujeme pomoc pri zabezpečovaní kvalitnej pitnej vody. To je tiež záležitosť, o ktorej sme veľmi nediskutovali, ale je to pre nás veľmi dôležité, pretože ide takisto o zdravie občanov. Takisto tu bola otázka na uh, úradný jazyk. Nož, vážený pán poslanec, um, Ústava Moldavskej republiky zakotvuje názov jazyka, v ktorom sa Moldavsku komunikuje, ale bola to otázka tiež určitého vývoja. Uh, Musíme e, veci pomenovať správnym menom. Američania hovoria anglicky a obyvatelia Moldavy hovoria po rumunsky. Myslím si, že to bude aj veľmi jasne právne ošetrené. Čo sa týka aprílových udalostí, tak ako som povedal, tu musíme dostať svojim záväzkom, tak čo sa, my, potreb, my musíme tieto udalosti objasniť, musíme dostať svojim záväzkom a musíme vyvodiť e, sankcie. Takže toľko moja odpoveď na vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Ministro. Ďakujem, pán premiér. Vaše odpovede boli vyčerpávajúce a úplné. E, toto stretnutie, ako som už úvodom povedal, e, sme viedli spoločne s parlamentným výborom pre spoluprácu medzi EU a Moldavskom. Monika e, Makovej by teraz uzavrela e, toto stretnutie, keďže ja e, som ho uviedol na začiatku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba veľmi stručne. Chcela by som odovzdať kolegom v Európskom parlamente eh, teda informáciu, že eh, som si zaznamenala všetky eh, body, ktoré tu zazneli. Prediskutujeme ich na zasadnutí parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ s Moldamskom, Pán premiér, pán minister zahraničných vecí, dúfame v stály otvorený dialog s vami tak aby e, sme boli stále informovaní o tom, čo robíte, aby sme vás mohli e, aj podporovať. Ďakujeme, tešíme sa za túto spoluprácu a ďakujeme. Ak dovolíte, aj ja by som sa vám chcel poďakovať za túto príležitosť e, prehovoriť k vám a rád by som ešte raz zopakovala, potvrdil ako sa rozhodlo Moldavsko. Z geografického hľadiska je Moldavsko európskou krajinou a chce sa teda integrovať aj pokiaľ ide európske hodnoty. Ďakujem vám. Ďakujem všetkým. Stretneme sa zajtra 30. septembra o 9. A e, budeme sa zaoberať nomináciami na Sacharovú cenu za rok 2009. Zasadnutie je teda odročené do zajtra rána.